Good afternoon everyone, if you would like... Pekné popoludne. Pekné popoludne vám všetkým, vážení kolegovia. Ak vás môžem poprosiť, posaďte sa, aby sme mohli začať s našim dnešným stretnutím, ako je už zvykom. Prvým bodom na programe bude schválenie návrhu, zápis, návrhu programu. Ak nemáte žiadne námietky, tak môžeme považovať tento dokument za schválený bez ďalších úprav. Mám tu ešte niekoľko ďalších oznámení, ktoré by som chcela povedať. Najprv je to spoločné vypočutie medzi výbormi Júri a Envy otázke environmentálnej zodpovednosti. Spoločne e, tieto dva výbory budú organizovať verejné vypočutie k téme uplatňovania smernice o zodpovednosti za životné prostredie. Takéto vypočutie sa uskutoční zajtra o pol štvrtej popoludní a to v rámci zasadnutia výboru Jury. Toto vypočutie sa týka prebiehajúcej správy o implementácii tejto smernice, pri ktorej sme ako pridružený výbor a chcem povzbudiť všetkých, ktorí majú záujem, aby sa zúčastnili takéhoto spoločného vypočutia. A druhý oznam sa týka nášho verejného vypočutia ohľadom pridanej hodnoty Európskej únie v prípade životného prostredia potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia. Organizujeme verejné vypočutie 25. apríla o pol piatej a budú tu externí rečníci, ako napríklad Todd Stern, ktorý je niekdejší osobitný vyslanec USA pre otázky klímy. Budú tu otázky, budú tu zástupcovia podnikov, podnikateľskej sféry, neziskových organizácií a spotrebiteľských organizácií, rovnako ako aj zástupcovia agentúr, ktoré spadajú do tejto oblasti životného prostredia. Takže opäť chcem všetkých povzbudiť, aby sa zapojili do tohoto verejného vypočutia. Pre dnešný deň máme tlmočenie zabezpečené v 21 jazykoch a ako je už bežné, e, všetky zápisnice a dokumenty sú dostupné elektronicky prostredníctvom aplikácie e-meeting, no a takisto naše stretnutie je vysielané naživo na internete. Ďalej, čo sa týka schválenia zápisníc z 15. decembra, 12. januára, 27. a 28. februára a 9. marca. Ak nie sú žiadne námietky, tak ku koncu tohoto zasadnutia môžeme považovať eh, zápisnice za schválené. Ďalej, ďalší oznám sa týka odporúčaní koordinátorov z 21. marca. Tieto odporúčania boli distribuované elektronicky. Ak nie sú žiadne námietky, tak myslím si, že môžeme považovať tieto odporúčania za schválené. Dobre, môžeme prejsť ďalej na bod číslo 5 na programe dnešného rokovania. Tentokrát vám podám správu ja. Budem hovoriť o prvom trialógu, ktorý prebehol k téme ETS. Diskusie boli sa diskusie, diskusie sa opierali o pozície Európskeho parlamentu z 15. februára a takisto o všeobecný prístup rady z 28. februára. Tieto dokumenty neboli aktualizované, najmä z pohľadu nových pozmenujúcich návrhov parlamentu. Parlament, rada a komisia mali svoju prvú výmenu názorov k téme najdôležitejších politických tém, ktoré sa otvárajú týmto návrhom. Našli sme niektoré zhodné pohľady, niektoré rozdielne a je tu celý rad e, ustanovení, ktoré boli posunuté na technickú úroveň. A síce bola to otázka lepšieho zosúladenia s úrovňami produkcie emisí, lepšie meranie, kvalifikácia, e, správy o trhu e, s uhlíkovými emisiami, parížská revízia, Grécko a refundácia. Ja ako predsednička som počerkala potrebu ďalšieho trialógu počas maltského predsedníctva, k čomu sa predsedníctvo vyjadrilo pozitívne. Medzičasom sme zistili, že oni nebudú k dispozícii pre riešenie dodatočných stretnutí k tejto téme ešte počas svojho predsedníctva, takže bohužiaľ budeme musieť sa držať len toho, čo bolo predvídané. Technické stretnutia sa ešte uskutočnia pred ďalším trialógom. V prípade, že experti identifikujú e, témy, ktoré sú stále považované za politické, tak potom ich e, posunú ďalej na hlavnú diskusiu v rámci trialógu. V každom prípade výsledky technických e, skupín budú potom posunuté jednotlivým rokovacím tímom, aby sme ich mohli schváliť a posúdiť. Takže toľko k mojej správe. Now. Poďme ďalej k ďalšiemu bodu na programe rokovania. Čaká nás vypočutie kandidátky na pozíciu eh, výkonnej riaditeľky agentúry ECDC, teda Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Madam Amon, Pani Emon je medzi nami a je nominovaná, teda bola nominovaná 22. marca eh, riadiacou správnou radou agentúry ECDC na pozíciu riaditeľa tejto agentúre a ako aj e, vyžaduje legislatíva pre ECDC pred vymenovaním bude kandidát na riaditeľa prizvaný na e, predloženie svojej vízie e, pred daným výborom Európskeho parlamentu a takisto na to, aby zodpovedal otázky, ktoré mu predložia poslanci tohoto výboru. My sme už mali medzi nami pani Amon, ktorá tu bola počas výročnej správy. V tom čase tu bola ako zastupujúca riaditeľka tejto agentúry. Je to pozícia, ktorú zastáva už od mája 2015 a veľmi dobre vieme, že dobre poznáte prácu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Skôr ako dám pani, pani Emon slovo, rada by som vás informovala, aká bude procedúra tohoto vypočutia. Budeme teda mať úvodné vystúpenie, nie dlhšie ako 10 minút od pani Emon Následne prebehne prvé kolo otázok zo strany koordinátorov alebo ich zástupcov. Bude to v takých 5-minútových blokoch, znamená to 1 minúta otázka a hovorím 1 minúta, jedna téma. Lebo niekedy sa v jednej minúte otvorí 5 rôznych tém a to sa ťažko zodpovedá. Následne bude, budú 2 minúty na odpoveď a potom eh, budeme mať eh, ešte 45 sekúnd na možnú doplňujúcu otázku, opäť k jednej téme a opäť jednu minútu potom na odpoveď. Takže takto budú fungovať koordinátory v rámci prvého kola. V rámci druhého kola otázok budeme mať potom 12 otázok od poslancov v blokoch, ktoré nebudú presávať 3 minúty, takže nebudú žiadne povolené doplňujúce otázky k tým otázkam, ktoré budú položené. No a následne potom bude záverečné vystúpenie nie dlhšie ako 5 minút od pani Amen. Takže Pani Amen, tým dávam slovo vám na vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca, vážení poslanci výboru Envy. Som rada, že tu môže byť. Je to pre mňa česť a podsta. Počas posledných rokov som bola zastupujúcou riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a dnes eh, tu som ako kandidátka na pozíciu riaditeľa. Bola to naozaj veľmi zaujímavá a povzbudzujúca cesta. Počas týchto rokov som mala viacero príležitosti a možnosti, ako diskutovať s vami o ďalšom napredovaní našich spoločných záujmov v oblasti e, verejne šírených chorôb v tejto oblasti. Dovolte mi predstaviť najprv seba a potom svoju víziu pre ECDC počas najbližších 5 rokov. Ja som lekárka a mám vzdelanie v oblasti verejného zdravia z Nemecka. Moje zapojenie do tejto problematiky verejného zdravotníctva začalo pred 20 rokmi ako členka programu EPIET. Tento program mal za svoj cieľ v tom čase posilniť dohľad a kontrolu nad e, infekčnými chorobami v európskej úrovni. Na inštitúte Roberta Kohena som bola šéfkou e, oddelenia alebo riaditeľkou odboru pre epidemiológiu a infekčné choroby. Naše úlohy boli veľmi podobné ako úlohy ECDC. Koordinovala som okrem iných úloh aj otázku e, národných tímov pre, pre incidenty prepuknutia rôznych chorôb. Takisto sme vlastne koordinovali odozvu na incident SARS roku, v tom období. Takisto som sa pridala GCDC e ako členka orgánu pre dohľad a takisto som bola zodpovedná za budovanie európskeho systému rýchlej odozvy TESI. V tom čase som pripravila otázku dlhodobej e, stratégie dohľadu nad šírením e, infekčných chorôb v Európskej únii. Skôr ako som sa stala zastupujúcou riaditeľkou pre CDC v maji 2015, bola som riaditeľkou odboru pre riadenie zdrojov. 4 roky. Znamenalo to otázku operatívnej aj administratívnej práce CDC a to mi dáva dobré zázemie pre prácu riaditeľa tohoto centra na obdobie ďalších 5 rokov. Ehm, skôr ako prejdem k ďalším otázkam, mojej vízii pre CDC rada by som opísala súčasný kontext, v ktorom sa momentálne nachádzame. V Európskej únii vidíme momentálne nárast vlny akéhosi euroskepticizmu. Bez pochyby Brexit sa stal realitou. Rovnako tu je aj nárast skepticizmu voči eh, vede a faktom, a otázky bezpečnosti dominujú na domácej politickej scéne. Rozpočty pre zdravotníctvo sú pod ekonomickými tlakmi a vidíme to všade v Európskej únii a takisto vidíme aj meniacu sa demografiu nášho kontinentu, starnúcu populáciu a zároveň reakciu na migračné toky. Potom sú to aj technologické zmeny, ktoré zmenia spôsob, akým dnes pracujeme, ako napríklad spracovanie veľkých dátových objemov, elektronické zdravotníctvo, alebo sú to zmeny, ktoré už e, zmenili spôsob našej práce, ako napríklad e, sekvencovanie a sociálne médiá. Aby sme sa s týmito médiami vysporiadali, ktoré nie sú e, v prvom rade spôsobené oblasťou verejného zdravotníctva, musíme nájsť adekvátnu rovnováhu v tom, ako sa vysporiadávame so súčasnými hrozbami a ako sa pripravujeme na budúce hrozby. Ďalej, čo sa týka tých súčasných hrozieb, tak antimikrobiálna rezistencia a zároveň choroby, ktoré sú, ktorým sa dá predchádzať vakcináciou, si budú vyžadovať väčší dôraz. ECDC bude musieť na európskej, ale aj globálnej úrovni viac bojovať za viac bojovať proti podvodnému využívaniu antibiotík, ktoré vedie k rezistencii voči antibiotikám. Následne je veľmi dôležité, aby sme kontinuálne riešili otázku um, vlastne hezitácie pri očkovaní a propagovali význam očkovania. Ďalej, aby sme dokázali splniť udržiteľné ciele rozvoja OSN v oblasti verejného zdravia do roku 2030, otázka HIV a AIDS žltačky a tuberkulózy, tieto témy musia byť vysoko na popredí našich priorít. Z predchádzajúcej skúsenosti veľmi dobre viem, že infekčné choroby sú dynamickou oblasťou a nové hrozby pre verejné zdravie sa môžu kedykoľvek objaviť. A práve preto ECDC musí byť neustále pripravené vysporiadať sa s takýmito zdravotnými rizikami alebo novými chorobami a zároveň musí podporovať tie krajiny, ktoré budú posilňovať svoje systémy verejného zdravotníctva a následne budú eh, budovať plány eh, prípravy a odozvy pod mojim vedením ECD sa bude zameriavať na aktivity, ktoré e, pridajú najväčšiu možnú pridanú hodnotu pre našich aktérov, pre našich pre naše členské štáty. Identifikácia priorít by sa mala robiť prostredníctvom dialogu s nimi a zároveň musí byť postavená na indikátoroch a konkrétnych cieľoch. Takisto by sme mali posadzovať dopyt, posudzovať dopyt na nové technológie, nových technológií na našu prácu a prácu našich eh, partnerov a zároveň podporiť našich partnerov v tranzícii, v procese prechodu na nové technológie. Musíme sa sústrediť na nové eh, partnerstva, aby sme sa eh, vyhli duplicite a podporovali synergie. Mojím cieľom na pozícii riaditeľa bude takisto optimalizovať činnosť našej organizácie prostredníctvom kontinuálneho zlepšovania a takisto e, tým, že si zadáme externé posúdenie výkonnosti alebo našej výkonnosti. Tieto opatrenia by mali následne posilniť a zvýšiť predanú hodnotu ECDC e a zlepšiť transparentnosť voči našim partnerom. S týmito výzvami sa môžeme vysporiadať v čase transformácie len tým, že budeme pracovať v rámci partnerstiev na európskej úrovni ECDC sa momentálne spolieha na expertov v členských štátoch a práve preto si musíme zachovať veľmi silnú a účinnú sieť partnerstiev a musíme zabezpečiť, aby toto centrum pridalo pridanú hodnotu našej práci. Budem naďalej pokračovať v rámci úzkej spolupráci s európskymi inštitúciami, komisiou, radou a samozrejme aj Európskym parlamentom predovšetkým s vami tu na úrovni výboru Envy. Rovnako sa budem snažiť ďalej posilniť spoluprácu, ktorú máme s agentúrami OSN, ako je napríklad EMEA, EFSA, MCDDA a EEA, e e e aby som spomenul aspoň niektoré. V krajinách, ktoré susedia s Európskou úniou, musíme naďalej podporovať a rozvíjať silné partnerstva. Na globálnej úrovni ECDC už má naozaj veľmi dobrú spoluprácu so Svetovou organizáciou, e, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a s rôznymi centrami pre kontrolu šírenia chorôb vo svete. A takúto spoluprácu by som teda podporila, rozšírila a posilnila tam, kde to je možné. E, navštívila som aj nedávno vytvorené africké CDC minulý mesiac. Pevne verím, že to môže byť náš nový partner. A teda do roku 2022 je môjim cieľom zabezpečiť, aby ECDC bolo rešpektované pre svoju nezávislosť, pre vysokú kvalitu svojej práce a takisto vysokú, vysoký význam eh, nášho poradenstva a usmernení. A to vnímam ako taký najdôležitejší cieľ, ktorý si kladiem pred seba. Pretože bez eh, týchto eh, bez takýchto výsledkov nič, osta- nič z toho, čo robíme, nebude relevantné. ECDC by malo byť aj silným a dôveryhodným partnerom v tom, ako podporujeme členské štáty, ako im zároveň umožňujeme, aby chránili každého v Európskej únii rovnako pred infekčnými chorobami. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť účinnú identifikáciu rizík a mať adekvátne kroky pre dobre načasované odpovede alebo odozvy a zároveň musíme podporovať inovatívne formy e, výstupov, tak aby sme dokázali podporovať členské štáty Európsku úniu pri rozhodovaní základe konkrétnych faktov. ECDC počas 12 rokov svojej existencie si vybudovalo reputáciu pre vedeckú excelenciu, vysokú kvalitu a nezávislosť s mimoriadne kvalitným personálom z celej Európy, ktorý u nás pracuje. Vážená pani predsedajúca, rada by som dokončila svoju e, prezentáciu citátom od Williama Polarda. Aroganciou úspechu je myslieť si, že to, čo ste robili včera, bude postačovať aj pre zajtrajšok. Takže ako riaditeľka ECDC zabezpečím, že sa eh, nenecháme takýmto spôsobom uspokojiť s našimi výsledkami a budeme ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Emen, za vašu prezentáciu. Ako už bolo spomenuté, teraz dáme priestor na prvej skupine otázok, teda koordinátori môžu položiť ako prvé otázky. Dovolte mi pripomenúť vám, že máte jednu minútu na otázku a poprosím, vám, poprosím vás venovať sa jednej téme. Pán Líze je prvým rečníkom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani Amon za vašu prezentáciu. Som veľmi rád, že konečne sme našli riešenie toho, že už vyše 2,5 roka nemáme oficiálneho riaditeľa ECDC a myslím si, že vy ste na to veľmi vhodná. Mám dve otázky. Jednak, čo konkrétne plánujete urobiť s témou rezistencie eh, na antibiotík a viete si predstaviť, že by ste treba v oblasti legislatívy robili nejakú podpornú prácu pre Európsku komisiu, pretože my ako Európsky parlament sme viackrát pripomínali, že nemali by sme sa zaoberať iba veterinárnou, ale aj humannou medicínou, aj v oblasti legislatívy, že teda očakávame nejaké zákonodárne, respektíve návrhy e, legislatívne zo strany komisie. Druhá otázka sa týka práce s verejnosťou a žiaľ musím povedať, že tu v sále máme trošku slabé zastúpenie. Napríklad tu nie je nikto z frakcie EK, EKR, hoci John Boyce, bývalý poslanec za e, konzervatívnu stranu, e, vôbec sa za, e, zaslúžil o vznik ECTC. Čiže ako chcete podporiť, e, povedzme, aj tú prácu s verejnosťou u tých, ktorí v politike príjmajú rozhodnutie? Ďakujem pekne. E, teraz, nech sa páči, máte čas na odpovede, dve minúty. Dobre. Mm, naša konkrétna práca pre EMR pripravujeme ten akčný plán, o ktorom viete. To je ten akčný plán One Health. A samozrejme, my prispievame svojim dielom Máme buď tie údaje z kontroly, máme tam posudzovanie rizika, máme tam usmenia k najlepšej praxi, pokiaľ ide o zamedzenie infekcií. Čo sa týka práce na príprave zákonov, v zásade sme k dispozícii na požiadanie komisie, aby sme im pomohli mm, v zmysle nášho mandátu, takže čokoľvek bude potrebné, mm, aby sme napríklad dali, dali nejaké podklady, dôkazy vedecké, dôkazy, ktoré by boli potrebné a čo by bolo efektívne v legislatíve tak samozrejme môžeme to poskytnúť. Čo sa týka vzťahov s verejnosťou, alebo práce s verejnosťou a tejto uh, antimikrobiálnej rezistencie. Tam máme napríklad e, ako vlajkovú loď ten e, deň antibiotikovej rezistencie. A to je príklad, ako naozaj môžeme veľmi efektívne e, pracovať na zvyšovaní povedomia, vôbec na komunikácii so zainteresovanými, ktorí sú aktívni v tejto oblasti. Môžeme určité posolstvo alebo materiály, aby všetci hovorili takým hlasom, aby tí konečne príjimatelia dostávali rovnaké informácie. Takisto sme videli, že je potrebné individuálne pracovať s jednotlivými krajinami, pretože niekedy ten kontext krajiny je významný preto, ako vlastne zabavíme aby to bolo naozaj efektívne. Toto budeme samozrejme ďalej robiť aj pri tej antibiotikovej rezistencii, ako aj v iných oblastiach. Pán Linde, máte ešte doplňujúcu otázku? Áno, k mojej otázke. Na záver ste povedali, že aj iné otázky. Moja otázka sa naozaj nezameriavala iba na tú antibiotikovú rezistenciu, ale vôbec na prácu SEDC. Myslím, že musíme urobiť o mnoho viac, aby tí, ktorí v politike rozhodujú a aby aj obyvateľstvo mali jasno v tom, čo sa robí, prečo je to dôležité. Sála ukazuje, že máme to nie najvhodnejší termín, ale záujem na strane kolegov by mohol byť vyšší a myslím si, že sa musíme spoločne posnažiť o to, aby vaša práca bola ešte transparentnejšia a aby bola pre verejnosť pôsobivejšia. Eh, Odpoveď? No, <laughs> to vlastne nebola otázka ale súhlasím. prečo som spomenula tento deň, eh, Európsky deň eh, antibiotika rezistencie, je, eh, pretože podľa mňa toto je dobrý model, ako vlastne sa dostať aj k širšiemu publiku. Robíme to už teraz, robíme to aj pri uh, E, teda akémusi negatívnemu postoju k očkovaniu a tak ďalej. Vidíme, že je potrebné prispôsobiť to konkrétnemu kontextu krajiny, takže na to momentálne pracujeme, aby krajiny, ktoré najlepšie poznajú svojich obyvateľov, aby to mohli e, využiť a uplatňovať v kontexte teda krajiny. Ďakujem pekne. Pani Dali v mene SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička, a pekne vás tu vítam, pani Amon. E, je fajn, že ste opäť medzi nami a že môžeme diskutovať o týchto veľmi relevantných veciach, ktoré sú veľmi relevantné pre nás, pre našich e, voličov. Mm, v minulosti ste to boli výkonná riaditeľka, ukázali ste, čoho ste schopná a dúfame, že budete takto pokračovať vo svojej práci. Ale mám takú relevantnú otázku, ktorá znepokojuje mnohých ľudí v celej EÚ. Keďže sa teda hovorilo o prepuknutí osýpok v 11 eh, členských štátoch, aj v Rumunsku. Tam bolo 3911 prípadov len v tejto krajine, 17 úmrtí od 12. Eh, marca tohto roku. A vy viete ešte viac než ja, že je to teda nakazlivá choroba a šíri sa tak, že žiadna krajina, žiadny členský štát ani tretie štáty naozaj nie sú bezpečné z pohľadu tohto prepuknutia, čiže to znepokoje všetky členské štáty, najmä teda mm, vzhľadom na deti. Ako sa s tým vysporiadáva ECDC? Je v kontakte s členskými štátmi? A aká je úloha ECDC v, tejto, v tomto konkrétnom prípade pre poklutia osypok? Ďakujem. Pani Jamon, nech sa páči. Áno, ďakujem za otázku. Osypky, to je príklad. Samozrejme, máme teraz tých 11 krajín, kde prepukli osýpky, Rumunsko najviac zasiahnuté, ale myslím, že je to jednoducho príklad, ktorý ukazuje, že nevyužívame potenciál eh, vakcinácie tak, ako by sme mohli a mali. A myslím, že eh, nechcem nejak ukazovať prstom na niektorú krajinu, ale napríklad Väčšina prípadov v Rumúnsku eh, to sú deti do 4 rokov. V Belgicku posledné prepoknutie Eh, väčšina prípadov sú nad 15 rokov. Čiže ukazuje sa, že epidemiológia v každej krajine je odlišná, takže je veľmi dôležité presne vedieť, kde sú kde je to citlivé obyvateľstvo a takto môžeme pomôcť, pretože máme tie dáta z kontroly a z dohľadu. Tieto dáta teda naozaj poskytujeme, máme na základe toho veľmi jasný pohľad. Čiže opatrenia môžu byť presne zacielené. To je teraz potrebné a v zásade je to veľmi jednoduché. Musíte uh, vlastne zavrieť tie uh, medzery alebo zaplniť tie medzery vo vakcinácii, musíte kontrolovať uh, kontakty okolo tých uh, prípadov. V zásade je to veľmi jednoduché, čo sa tam dá robiť. Nasledujúca otázka? Áno. Ak smiem, o tomto ste presne hovorili na úvod, keď ste hovorili o skepticizme, veda, vede, faktoch a tak ďalej, že treba riešiť aj tú takú neochotu nechať sa očkovať. Ale v zásade hovoríte, že to je jednoduché, no v praxi. Ako by EÚ mohla dať nejaké úsmenie členským štátom, aby teda e, povzbudili e, úroveň e, zaočkovanosti, aby sa m, mm, osypky vymytili z EÚ? No áno, Máme e, tu opatrenia, máme komunikačné nástroje pre zdravotníckých pracovníkov, aby sa rozprávali s rodičmi, aby im dali informácie, aby si vypočuli ich obavy, ak by e, teda boli nejaké obavy, otázky týkajúce sa bezpečnosti vakcíny. Takže toto máme a to som spomínala už, že musíme pracovať s krajinou, aby sme naše posolstvo prispôsobili tak, že sa bude dať použiť v národnom kontexte. Pretože e, možno treba inak hovoriť s rodičmi malých detí, než e, s rodičmi adolescentov a tak ďalej. Takže dá sa to vždy prispôsobiť tak, aby to v danej krajine fungovalo. Čo sa týka usmernení, e, všetko to je, všetko to existuje, čiže musíme zabezpečiť, aby na úrovni e, príjmania rozhodnutí aby toto bolo považované za veľmi vážnu vec. Thank you. Next. Ďakujem. Nasleduje pán Gebrandy. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani doktorka Amon za to, že ste prišli. Teším sa na to, že bude konečne ako naozaj e, riadny riaditeľ SEDC. A podobne ako Peter Líza, ja sa chcem opýtať práve na tú antimikrobiálnu rezistenciu. E, súčasný akčný plán komisie vlastne minulý rok vypršal, takže potrebujeme nový. A moja otázka teda je, či si tiež myslíte, že potrebujeme akýsi agresívnejší akčný plán, než bol ten predošlý, ale aj vzhľadom na odpovede, ktoré ste už poskytli na otázku Petra Lízeho, čo si myslíte o medzinárodnej spolupráci? Ukázali ste mapu, kde, bola, kde bolo čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorob, ale vieme, že tieto super uh, mikroby sa uh, niekde vyskytnú a môžeme mať všeličo, všetko pripravené v Európe, ale ak nebude to pripravené inde vo svete, tak to nás môže uvrhnúť do dosť nebezpečnej situácie. Takže čo na to hovoríte? Áno, čo sa týka toho akčného plánu, mali sme už akčný plán a potom sme ho zhodnotili, respektíve komisia ho vyhodnotila. Výsledok e, tejto práce a ukázalo sa, že sme dosiahli určité kroky ale ešte stále je tam toho veľa, e, čo treba urobiť, preto je tu vlastne potrebný akčný plán. Čiže z pohľadu One Health, a ako ste spomínali aj s posilným prítomnosti EÚ v spolupráci na globálnej úrovni. Lebo ako hovoríte, je pravda, že je to naozaj globálna téma momentálne. Dúfame, že spolupráca s VHO a s veľkými krajinami vo svete nám pomôže vyriešiť to eh, aj využijúc globálny synergický efekt. Už pár rokov existuje tá spolupráca s Kanadou a s USA. Tam sa snažíme zracionalizovať prácu naprieč Atlantikom, ale podľa mňa ešte stále sú oblasti, kde by sme mohli spoluprácu zintenzívniť a napríklad by to bola spolupráca s Indiou. Vidíme, že aj odtiaľ e, teda prichádzajú takéto rezistentné baktérie. Žiadna doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Pani Konečná. Pani predsedkynie. Uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Úvodom by som chcela netredične poďakovať pani Amon, pretože v tom ťažkom čase, keď ECDC nebola, e, nemala stabilného rediteľa, pôsobila ako poverená rediteľka a z toho, čo som mohla sledovať, vyplýva, že sa zhostala svojej práce vynikajúco. Domnievam sa, že zamestnance CDC eh, ocení jej prácu, zorganizovala tender na novú budovu, eh, na nové priestory, kde bude pôsobiť od budúceho roku. Títo priestory sú veľmi eh, reprezentačné. Ďakujem vám veľmi pekne za to, čo ste urobili ako poverená rediteľka ak ste sa tým priamo nezoberali, možno, že e, ste sa ani nevšimli, že agentúra nemá riadneho rediteľka. Som veľmi rada, že prestúpila pred nás e, počas tohto vypočutia krátka otázka a pani Amonto spomenula na začiatku. Ide o spoluprácu s ostatnými e, európskymi agentúrami. E, samozrejme, nemôžeme každý vždy e, hrať sa na svojom piesočku a preto mohli by ste nám bližšie vysvetliť, ako konkrétne si to predstavujete, spoluprácu s agentúrou EMA. Myslím si, že ona má najbliž e, k vašej organizácii ECDC. Nech sa páči, pani doktorka. Nuž, e, už teraz máme veľmi úzkú spoluprácu s EMA. Týka sa to e, antimikrobené e, rezistencie a očkovania. Snažíme sa tu e, e, zhromaždiť všetky informácie, ktoré sú k dispozícii agentúre EMA a ktoré sú u nás, aby sme mali lepšie východiska pre rozhodujúce orgány napríklad spoločná interagentúrna správa o e, spotrebe e, e, antimikrobiálnych prípravkov o rezistencii vo vzťahu k ľuďom a zveratám. To sa zverejnilo v roku 2015 a v júni sa pripravuje nová redakcia, nová verzia. To znamená, že orgány, ktoré rozhodujú v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, budú mať k dispozície kompletný prehľad vo vzťahu k EMA mm, spolupracujeme e, aj v oblasti očkovania. E, analizujeme e, to kombinovanie. EMA analizuje mm, bezpečnosť očkovacích látok a my ich účinnosť s tým, aby sme to vedeli spoločne vyhodnotiť už po registrácii e, spolu s ďalšími organizáciami OSN my nielen, že e, si vymeniame informácie o našich programoch, ale e, spoločne plánujeme nové aktivity, nové programy. Snažíme sa zistiť, v akých oblastiach by bolo možné efektívnejšie spolupracovať nejaká následná otázka, pani Konečná? Vidíte ešte nejaké ďalšie spektrum, e, nejaké ďalšie možnosti e, z hľadiska zlepšenia? Napríklad v súčasnosti máte e, nastavený určitý rámec a možno, že treba niečo rozšíriť to, čo už máme v Európe v súvislosti s infekčnými ochoreniami či e, nie, e, nie je potrebné niečo robiť aj v e, oblasti legislatívy. Chcem to spresniť. Myslíte, pokiaľ ide o náš mandát v oblasti infekčných ochorení, alebo aj na tento rámec? Vo vzťahu k infekčným ochoreniam. Nuž, Domnievam sa, že mm, príslušné nariadenie e, poskytuje nám všetko potrebné. Máme mandát e, v oblasti hodnotenia rizik a usmerňovania, pokiaľ ide o možné kontrolné opatrenie. E, to spadá pod právom členských štátov a na úrovni únie to všetko koordinuje komisia ani si nemyslím, e, že by sme potrebovali e, získať e, niektoré z týchto právomocí. Veľmi rada spolupracujem so svojimi kolegami, ktoré, ktorí zastupujú členské štáty v komisii a poskytujem im potrebné informácie a prostriedky s tým, aby mohli uplatňovať opatrenia potrebné na boj e, e, s e, ochoreniami a s nejakými krízami. Pani Dornano. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pani doktorka, že ste prišli a ďakujem vám za vaše odpovede na moje otázky. Takže dokumenty, ktoré boli poskytnuté na účely tohto, tejto výmeny názorov, predpokladajú e, znalosti v oblasti zvládania sanitárnych kríz, dohľadu nad prenosnými chorobami. Takže určite e, aj neprenosné choroby sú predsedníctvom malského predsedníctva vzhľadom na to, že prevádajú medzi chorobami, e, príčinami úmrtí v EÚ. Ale e, treba samozrejme venovať e, zdroje aj na infekčné choroby bez toho, aby sme kohokoľvek e, stigmatizovali. Je dôležité uznať, že e, aj obyvateľstvo prispieva k napríklad nárastu o určitých chorôb, ktoré v dôsledku vakcinácie boli znižené v Európe. Takže ako chcete posilniť program dohľadu nad infekčnými chorobami? Ako predpokladáte, že zabezpečíte optimálnu zaočkovanosť e, v kontexte mnohých kontroverzií e, súvisiacich s e, mnohými vakcínami alebo možno s nedostatkom zásob vak- vakcinačných látok. Okay, thank you for... No, ďakujem veľmi pekne za otázky. Posilnenie eh, dohľadu eh, eh, nad infekčnými chorobami je oblasťou prebiehajúcej spolupráce s členskými štátmi. A tu by sme chceli prekonať určité komplikácie, ktoré, ktoré sa vyskytujú s tým, aby členské štáty mali e, to jednoduchšie pri e, e, predkladaní správ, teraz majú určité problémy a ďalej chceme mm, zvýšiť užitočnosť a prístupnosť údajov z takýchto mm, zisťovaní alebo prehľadov s tým, aby sa skrátilo časové obdobie, mm, aby sme mohli mať prehľad o tom, čo sa deje v tej ktorej krajine. Čiže máme teraz jednotlivé správy o, jednotlivých štátoch Takisto posilňujeme e, e, kapacity jednotlivých členských štátov, posilňujeme ich e, pripravenosť v rámci implementácii opatrenie na posledné ľudských zdrojov, pomáhame im v oblasti odbornej prípravy a laboratórnych testov to je dôležité najmä v oblasti ochorení, ktoré sa dá, ktorým sa dá predchádzať e, očkovaním, s tým, aby sme sa dovili jednotlivé cesty e, šírenia chorôb. Pokiaľ ide o pôsobenie proti e, neopodstatneným správam o údajných vedľajších účinkoch, to dokážeme urobiť iba na základe e, transparentných dôkazov, informácie o tom, čo sa v skutočnosti stalo, alebo čo sa stáva ako e, e, náhoda. Mm, nie je to v súvislosti s vakcináciou, ale len súbežne s vakcináciou. Otázka zásob očkovacích látok. V tejto oblasti spolupracujeme aj s Európskou komisiou. Tu by mohli byť užitočné postupy spoločného obstarávania Takisto je veľmi dôležité eh, vytvoriť určitý mechanizm interakcie medzi štátmi, ktoré by si vedeli eh, navzájom vypomáhať. Eh, nejaká mm, následná otázka? No, keď som hovorila o teda tom ohroženom obyvateľstve, myslel som najmä na tuberkulózu, pri tej rezistencii plus HIV, čo je veľký problém, takže chcela som vedieť, aké opatrenia myslíte, no a ako teda hovoríme o tej zaočkovanosti. Často hovoríme o extra, eh, hexavalentných alebo pentavalentných vakcínach a možno máme nedostatok vakcinačných eh, látok, ktoré boli tak povedať normálne, teda tetanus, poliu, difteria, teda táto trojkombinácia. Takže chcela by som si vypočuť, čo si vy o tom myslíte. OK. Um, regarding the pokiaľ ide mm, mm, také mm, neisté e, situácie, situácie zraniteľnosti, nie som si celkom istá, čo sa tým myslí. Isté existuje e, e, zraniteľné populácie, ktoré, na ktoré viac doľahá doľahajú dve choroby, ktoré si spomenuli, tuberkulóza a HIV. A samozrejme treba identifikovať takéto e, skupinu obyvateľstva e, v, v krajinách a najlepšie dokážeme pomôcť e, týmto populačným skupinám tak, že budeme prihľadať na špecifiku jednotlivých štátov. Pokiaľ ide o nedostatok očkovacích látok, Mm, nož, e, bezprostredná pomoc, ktorú dokážeme e, poskytnúť, je mm, určitý e, spôsob usmernenia o tom, ako prioritizovať už existujúce mm, vakcinačné látky alebo ich aplikáciu. Už som hovorila o tom e, predtým. E, môžeme tomu pomôcť či už formou spoločného obstarovania alebo výmenou očkovacích látok medzi členskými štátmi. Začiatkom júna sa plánuje e, schôdza. Komisia bude diskutovať otázky vakcinácie na tejto schôdzi. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili prvé kolo otázok a teraz začína druhé kolo a budú platiť iné pravidlá. Takže mm, jedna otázka, dve minúty na odpoveď a mm, žiadne mm, následné otázky. Pán eh, Faria, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A, mm, mm, ďakujem pekne, pani doktorka. E, srdečne vás vítam. E, e, som bol členom mm, najnovšej delegácie Európskeho parlamentu v vašej organizácii. Sme svedkami obrovskej práce, ktorú vykonávate. Máme niekoľko otázok. A Týka sa to aj Portugalska, mojej krajiny. Ako určite viete, hepatitída A v Portugalsku sa vyskytuje e, e, aj v krajinách e, Severnej Európy. Moja otázka znie, akým spôsobom by vedela vaša organizácia účinnejšie pôsobiť proti šíreniu tejto choroby, koordinovať včasné pôsobenie proti takýmto infekčným ochoreniam. Nech sa páči, ďakujem. Pýtali ste sa na hepatitídu A. Áno, v súčasnosti hepatitída A je jedným z problémov, e, teda jedno e, z, jedným z prípadov, kde čelíme nedostatku očkovacích látok. Teraz sa snažíme zistiť, e, aké existujú možnosti, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc medzi krajinami. Hepatitída A v súčasnosti keď e, sme svetkami e, jej šírenia e, v dôsledku sexuálnych stykov medzi mužmi. Táto choroba ovplyvňuje konkrétne populačné skupiny a preto potrebujeme aj adresné zacielené pre, preventívne opatrenia. Takže nemá to nič spoločné s informovaním obyvateľstva ako celku. Treba skúmať konkrétne komunikačné možnosti nosiť informácie, ktoré budú efektívne oslovovať konkrétne populačné skupiny. a e, máme e, e, určité skúsenosti a možnosti, pokiaľ ide o kontaktné väzby v súvislosti s ochorením HIV. Ale e, e, e, keď hovoríme o zásadnom riešení, tu by išlo konkrétne o očkovanie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Zuriňo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Srdečne vítam vás, pani doktorka. Obdivujeme vašu prácu a dúfame, že budete e, môcť e, v nej pokračovať. Zrejme nie je žiadna e, náhoda, že hovoríme o antimikrobiálnej rezistencii, ktorá nás veľmi znepokojuje. Kladieme dôraz na redukciu nadmerného využívania antibiotík v polnohospodárstve a veterinárnej medicíne ale eh, pokiaľ ide o informačné kampáne určené pre členské štáty, mm, spomenuli ste eh, aj konkrétne eh, návrhy v tejto oblasti, ale nesmieme zabudnúť na jednu oblasť. A to je výskum alternatívnych liekov. A túto vec ste podrobne nespomenuli. Rád by som vedel váš názor, pokiaľ ide o stratégiu výskumu a hľadania alternatívnych liekov Mm, liečebných postupov. Nož a napokon tak v Portugalsku, ako aj inde v Európe, e, dochádza k nárastu e, e, incidencie ochorenia hepatitidy A. Čo s tým? Prvá otázka, pokiaľ ide o stratégiu výskumu alternatívnych liekov E, výskum nie je e, e, presne to, čím sa zapodeváme, ale čo dokážeme urobiť v tomto prípade, môžeme analyzovať vedecké podklady prekladané v jednotlivých správach, aby sme vedeli usúdiť, či tá, ktorá látka sa dá úspešne použiť ako liek. Čiže môžeme analyzovať e, e, nejaké podklady, ale e, nerobíme konkrétne výskumné práce. To nespadá pod náš mandát. A v otázke hepatitídy A, už som to spomenul, ak sa nemýlim, musíme pôsobiť v konkrétnych e, e, e, komunitách e, e, e, gejov, e, mužov, ktorí e, majú E, nechránené e, e, styk a musíme ich informovať o preventívnych opatreniach a v prípade, že ochorejú, aby si vyhľadali lekárskú pomoc. Ďakujem pekne. Teraz pán Ek. Veľmi pekne ďakujem. v Európskej únii e, kvôli rezistentnosti na mikroorganizmy máme 25 tisíc e, e, aj príslušný komisár o tom hovoril hovoril o tom, že táto antimikrobiálna rezistentnosť predstavuje obrovskú hrozbu a mali by sme rýchlejšie, intenzívnejšie pôsobiť proti tejto hrozbe ale nadobudol som dojem, že kampane európskych inštitúcií v oblasti boja proti antimikrobiálnej rezistencie je obmedzená pred e, e, dvomi týždňami e, sme e, hlasovali o zlepšení e, e, pôsobenia proti e, e niektorým šírenie mm, tohto medzi populáciami králikov. Aké zámery máte voči e, e, tejto hrozbe? E, nakoľko intenzívne by sme mali pôsobiť podľa jednotlivých druhov zvierat? Mohli by sme sa špecializovať na jednotlivé druhy zvrat a v prípade e, e, kráľikov sa používajú najvyššie e, dávky antibiotík. Či by sa nemala pripraviť nejaká správa, ktorá by presvedčala komisiu? So, um, our, um, remit is, uh... Náš mandát zahrania infekčné ochorenia ľudí. Takže problém, na ktorý ste poukázali, uh, naozaj eh, je nad rámec nášho mandátu. Samozrejme, s výnimkou eh, toho, že eh, antimikrobiálna rezistentnosť by sa mohla rozšíriť smerom od zverat na ľudí, teda na chovateľov. Samozrejme, k takýmto prípadom dochádza. Zapodívame sa takýmito prípadmi ale pokiaľ ide o situáciu u, u, u zvierat, to nie je naša parketa. Thank you very much. Next speaker, madame. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Eh, eh, Ďakujem pekne za slovo, vážený pán, vážená pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať pani doktorke Amon za to, že prišla medzi nás Myslím si, že sú to tri roky, odkedy sme sa stretli prvýkrát tu v parlamente. Hovorili sme o tom, ako ECDC CDC bojuje proti ebole a proti ďalším novým ehm, chorobám, ktoré sa šíria, a najmä teda nákazlivé a infekčné choroby. Ehm, ako sa môžeme posunúť ďalej? Čo môžeme hovoriť o antimikrobiálnej rezistencii? Hovorili sme o tom počas holandského predsedníctva a treba naozaj upriamiť väčšiu pozornosť na túto tému. Sú to dôležité kroky vpred, eh, ktoré sa nedajú izolovať od eh, akčného plánu, ktorý boli nevyhnutný. A práve v tomto smere si treba uvedomiť, že tieto globálne boje budú veľmi dôležitou otázkou boja do budúcnosti. Prečo to hovorím? Pretože moja skúsenosť je taká, že keď hovoríme o týchto témach, eh, keď zastupujeme regióny tu v Bruseli, alebo teda ľudí z regiónu v Bruseli, je, že keď hovoríme o týchto témach, keď hovoríme o diskusiách politických skupín tu v Európskom parlamente, keď im vysvetľujeme, aká je reálna potreba bojovať proti týmto fenoménom, proti takýmto infekčným a nakazeným chorobám, tak to, málo kto si uvedomuje, aká obrovská, eh, rizik, aká obrovská hrozba to je, aká obrovská riziko je to pred nami, ak by napríklad došlo k veľmi rýchlemu eh, šíreniu týchto chorôb. Nemáme dostatočné schopnosti čeliť takýmto extrémne rýchlo sa šíriacim chorobám. Um, takže čo zvažujete v takýchto témach, eh, pri takýchto náraz, nárazových a akutných náporoch? Okay, thank you. Um, ehm, yeah, I mean, uh, it... Ďakujem pekne. Nie je to samozrejme len výbor regionov, s ktorým musíme spolupracovať. Musíme spolupracovať s každým. A myslím si, že už celé roky sme naozaj spolupracovali na tom, aby sme tento problém jednoznačne zviditeľnili, aby sme ho upriamili na pozorno, upriamili pozornosť politických elít na túto tému a teraz je konečne na stole. Je to presne ako hovoríte aj vy. Musíme zabezpečiť, aby sme teraz všetci spojili svoje sily, aby sme koordinovali naše aktivity, lebo nič nemôže byť hrozivejšie, než e, dostávať rôzne signály alebo rôzne správy z rôznych miest. To je jednoznačné. Čo som spomenula už skôr, je to tá otázka e, Európskeho dňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencii E, to je naozaj niečo, ako ste hovorili, a vy je to veľmi veľa aktérov, neziskovky, európske agentúry, VHO, ktoré sú súčasťou tohoto procesa a teraz v rámci VHO ktorí vlastne majú Svetový deň povedomia, Svetový týždeň povedomia o antimikrobiálnej rezistencii. Treba to zosúľadiť a posadiť do takého globálneho kontextu, aby to bolo súčasťou globálneho obdobia. To, čo sme si všimli, bolo to, že eh, krajiny už eh, vlastne ten, tieto správy, tieto eh, signály berú na vedomie a robia kampane vo svojich, vo svojich mm, kompetenciách sú to vlastne lekári, ktorí predpisujú lieky, lekári, ktorí pracujú v nemocniciach, sú to um, diskusie s pacientami, diskusie s lekármi, prezentácie pred tlačov, tlačové konferencie, čiže máme takýto viacnásobný prístup, ktorý je vlastne jediným spôsobom, ako sa s týmto vysporiadať. A myslím si, že práve medzi tými partnermi, ktorí máme, to nie je otázka ľudského zdravia, ale to je otázka veterinárnych organizácií, o ktorých hovoríme, je to otázka farmaceutických združení, e, zubári a tak ďalej. To je naozaj veľmi veľa, veľmi široký, široké spektrum partnerov, s ktorými spolupracujeme a s ktorými, ktorých zasahujeme a ktorí sú ochotní do tohoto projektu s nami ísť. Takže to je veľmi dôležité, vidíme už aj konkrétne výsledky, ale tieto výsledky neprídu rýchlo. Práve preto potrebujeme mať taký, e, taký veľký nádych, pripraviť sa na dlhý boj a naozaj musíme byť pripravení mať tu až 5 eh, až 10 ročnú perspektívu eh, v tomto procese, v tomto boji. Ďakujem veľmi pekne. Tá s pani Ďakujem pani predsednička. Pani doktorka Amon, blahoželám vám k nominácii a dúfam, že so svojou agentúrou aj ďalej budete môcť pre nás robiť dobrú prácu. Chcela by som spoluprácu s ďalšou Európskou agentúrou tu nadniesť, z EFSA. Máme síce vysoký štandard pre naše potraviny, tie sú veľmi bezpečné, ale predsa len dochádza k infekciám salmonelami, listeriami alebo kantilobakterom. A ja by som sa teda rada od vás dozvedela trošku viac o tom, ako tam prebieha spolupráca, ako prebieha tá informácia, informovanosť a ako teda možno rýchlo reagovať v prospech e, spotrebiteľa. Spolupráca s EFSO je samozrejme tá najdlhšia spolupráca, ktorú máme s EU agentúrami, pretože od roku 2006 tak každý rok robíme takúto správu Európskeho spoločenstva o zoonózach a o potravinových o chorobách, ktoré sa šíria potravinami. A to sú naozaj e, taká správa, kde je vlastne celý rad patogénov, ktoré, sú, e, ktoré sa prenášajú potravinami alebo sa rodia v potravinách. Sú tam e, správy vlastne z potravín, z krmí, z oblasti verejného zdravotníctva. My to máme v jednej správe, je to vlastne jedna správa a to je práve ten spôsob, ako túto tému sa snažíme posunúť vpred. To, čo ale počujeme, je, že Chce to viac, než len robiť takéto spoločné analýzy. Robíme aj spoločné tlačové správy a takisto v oblasti ehm, prepuknutí takýchto chorôb sa snažíme vykonávať spoločné analýzy rizik. Takže tá perspektíva z oblasti verejného zdravia a takisto z pohľadu eh, bezpečnosti potravín sa tu spája. A snažíme sa navrhovať eh, konkrétne návrhy pre opatrenia, pre kroky, ktoré by mali byť prijaté. No. Ďakujem pekne. Pán Fariak je ďalším rečníkom, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka, pani doktor Kámon. Poďme ďalej k otázke infekcií HIV, ktoré sú zdrojom veľmi veľkých obáv pre obyvateľov Portugalska, Portugalska treba počerknúť to, že skorá diagnóza je kľúčová pre e, kontrolu nad HIV, keďže je to vlastne choroba, ktorá je e, ktorá vlastne je v tejto fáze lepšie zachytiteľná. Aký je váš pohľad na túto tému? Samozrejme, musíme zobrať e, do úvahy špecifika každej jednej krajine ale vedecké napredovanie počas posledných rokov bolo naozaj veľmi dôležité, veľmi významné v tejto oblasti. Takže aké odporúčania podľa vás my môžeme priniesť pre ostatné oblasti eh, verejného zdravotníctva eh, na základe, boja, na základe skúsenosti s bojom proti HIV a aké ďalšie odporúčania môžete priniesť vy. Začnem teda s témou HIV a ako ste už hovorili aj vy, toto je naozaj veľmi dôležité, aby diagnostika bola robená zavčasu a aby tí, ktorí sú diagnostikovaní zavčasu, aby zároveň dostali aj liečbu. Ale keď sa pozrieme na otázky udržateľného rozvoja, teda na ciele udržateľného rozvoja, ktoré špecificky počerkujú oblasť HIV a hovoríme o tom, že chceme kompletne odstrániť HIV a IDS do roku 2030, tak toto nedosiahneme s tým prístupom, ktorý máme. To sa nám môže podariť len vtedy, ak sa budeme zameriavať oveľa viac na prevenciu HIV. A to je práve aj to, čo sa snažíme e, podporovať hoci je pravda, že dnes je liečba už k dispozícii a že osoby postihnuté HIV môžu žiť takmer normálny život, je to stále vlastne v porovnaní s kvalitou života bez HIV je to stále veľký rozdiel. A práve to je niečo, čo musíme oveľa viac propagovať. O tom musíme hovoriť z toho ľudského pohľadu, z toho etického pohľadu, ale takisto aj z ekonomického pohľadu, pretože táto liečba rozhodne nie je lacná. Takže aj z tohto pohľadu je to naozaj veľmi zmysluplné, aby sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom môžeme e, posilniť a vlastne zlepšiť naše prevenčné nástroje proti HIV e, a IDS. A to je v zásade práve to, čo by sme mali robiť. E, naše centrum sa volá Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Takže prevencia je dôležitá a mali by sme v tomto smere aktivovať ten preventívny aspekt našej práce, pri, aj pri ďalších chorobách. Ďakujem pekne. Thank you. Madame Dali. Pani Dali, nech sa páči. Chair, um... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vrátime sa ešte k otázkam. Je to naozaj veľmi zaujímavá téma. A e, dovolte mi ešte vrátiť sa k vašim úvodným vystúpeniam, ktoré ste hovorili, pretože ste veľmi dôrazne tvrdili, že musíme zabezpečiť to, aby sme konali bezprostredne a nie príliš neskoro. Predpokladám, že hovoríte o špecifických prípadoch. Ale niekedy je jednoduchšie eh, povedať, že treba konať okamžite, ale byrokracie a celý rad rôznych problémov trvajú nejaký čas a vlastne konečnom dôsledku konáte alebo reagujete neskôr, než bolo pôvodne vhodné. Teraz ale hovoríme o veľmi dôležitej a citlivej téme a tu s vami súhlasím. Treba konať, treba konať rýchlo a okamžite. E, častokrát už včera bolo na čase a nie zajtra. Takže ako e, si myslíte, že viete riešiť tento problém a ako dokážete túto tému nasadiť do praxe? A ako zároveň dokážete konať v takých prípadoch, kde je nevyhnutné konať okamžite? To, čo som hovorila ja, hovorí pani Amun, je naša rýchla analýza rizik. A zároveň vo všeobecnosti je to aj naša práca v oblasti identifikácie alebo včasnej identifikácie rizik. Naozaj veľké úsilie venujeme tomu, aby sme zabezpečili, že dokážeme preskenovať, prekontrolovať také tie chýry, ktoré sa šíria po svete, aby sme dokázali zachytiť tie hrozivé e, prvky, ktoré môžu ohroziť Európsku úniu a potom robíme tú analýzu rizik. Pri analýzach rizik vždy navrhujeme rôzne možnosti pre prevenciu. Nie len pre prevenciu, ale takisto aj pre kontrolu. Ako ste už spomenuli, niektoré z týchto návrhov sú veci, ktoré môžu byť implementované rýchlo a ktoré dokážu vyriešiť situáciu zavčasu, najmä napríklad prepuknutie nejakej choroby, ale nie sú dlhodobého charakteru. Tieto dlhodobé opatrenia častokrát trvajú naozaj e, alebo teraz sú zamerané najmä na posilnenie kapacít, zmeny štruktúr, Um, zmenu implementačných nástrojov, ktoré sú používané. A to je naozaj niečo, čo ja vnímam ako takú našu prácu pri spolupráci s jednotlivými krajinami, aby sme, aby sme ich podporili v tom, že budú naozaj schopní vysporiadať sa s týmito témami dostatočne zavčasu. Takže pre nás je toto najmä o tom, alebo tá, táto spolupráca je najmä o tom, že posilňujeme prípravu a zdravotnú bezpečnosť na celoeurópskej úrovni tým, že pomáhame jednotlivým krajinám e, zlepšiť a zintenzívniť svoje kapacity. Ďakujem pekne, pani Jamon. A posledná otázka odo mňa. Dovolte mi spýtať sa vás, aké sú tie najzásadnejšie výzvy, e, ktorým čelíte vy ako manažérka v agentúre? Hovoríme o rozpočte a o zdrojoch. Ak by ste sa mohli stručne venovať tejto téme z pohľadu riaditeľky ECDC. Ako som už hovorila, idú celý rad ekonomických víziev, ktorým čelíme. A teraz na začiatku roka 2018 sme sfinalizovali ten 10-percentný e, škrt v poštoch miest, ktorý sme mali, ktoré sme boli zaviazaní od roku 2013 a môže sa stať, že tu budú ďalšie obmedzenia, na ktoré e, narazíme pri našej práci. A to je práve to, čo sme tým mysleli, že sa musíme zamerať na tie aktivity, kde dokážeme e, podať lepší výsledok. A to je práve niečo, alebo to je téma, kde musíme reálne e, zmerať našu účinnosť, našu výkonnosť a v tomto smere, to som aj myslel pod tým pojmom indikátory a cieľe, a musíme e, to vlastne jasne pomenovať v dialogu s našimi partnermi. Mali by sme konkrétne vlastne zmerať, ktoré aktivity našej činnosti prinášajú najväčšiu predanú hodnotu a zároveň no, vlastne čo vieme spraviť eh, v oblasti posilnenia ich kapacít. Takže to je práve to, čo som chcela povedať, že v tomto smere je nevyhnutné zabezpečiť, eh, aby sme maximalizovali naše dopady. Pretože keď, sa, eh, keď, keď vytvoríme niečo, čo je nezávislé, má to vysokú kvalitu, ale nikto to nepoužíva, tak eh, hm, či to robíme efektívne alebo nie, na tom nezáleží, lebo to je strata zdrojov. Ale ak to, ak to nikto nepoužíva, tak to nerobme. Ale mali by sme sa naozaj zamerať na tie veci, ktoré sú zmysluplné a potom robiť tieto veci tak e, užitočne, ako len vieme, aby to malo zmysel. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za otázky. Posledné E, vyjadrenie o posledné stanovisko dá pani Amon, ktorá má priestor e, finalizovať tie veci, ktoré možno neboli dostatočne spomnuté alebo zostali na okraji. Máte opäť priestor na 5 minút. E, chcem vám poďakovať všetkým za vaše otázky. Možno som nezodpovedala tak, ako ste si predstavovali, ale dali mi naozaj dobrý taký vstup, taký impuls, preto aby som pochopila, čo je dôležité e, pre vás. E, takže som si istá, že teraz s tým môžeme prejsť spoločne, vlastne môžeme zanalizovať, akým spôsobom e, tieto témy môžeme zradiť do nášho pracovného plánu počas nadchádzajúcich rokov a čomu sa môžeme venovať. Tie témy, ako som hovorila, sú také očakávané. Sú to témy, ktoré vnímame aj my ako naše priority, takže trochu som ich čakala. A počas predchádzajúcich rokov sa stalo zrejmým, že my všetci si musíme viac uvedomovať, že všetko, čo plánujeme, čo pripravujeme, môže zmiesť zo stola prvá kríza, ktorá príde, ktorá sa objaví. A to môže byť napríklad pandémia, pandémia chrípky napríklad, ktorá môže prísť kedykoľvek a v takom prípade všetko ostatné ústupy, všetko ostatné pôjde na druhú kolaj. Takže to je vlastne skôr taká informácia pre vás, taká vízia pre vás, aby ste si uvedomovali, že to, čo my pripravujeme dnes a čo budujeme dnes, nemusí obstáť v tom dlhodobom horizonte. Najmä tá posledná otázka mi takisto dáva priestor na to, aby som jasne signalizovala, že možno budeme musieť počas nadchádzajúcich rokov pracovať aj v oblasti negatívnych priorít, aby nie všetko, čo môže mať aj vysoký dopad, alebo čo je absolútne nevyhnutné, aby sme to spravili, nebudeme to schopní spraviť s tými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. Tá expanzia toho, čo sme už hovorili, tej globálnej spolupráce, to všetko si bude vyžadovať zdroje. A naozaj musíme, spoluprac- musíme pracovať s tým, čo máme, čo máme k dispozícii a je dôležité identifikovať, aké možnosti máme pred sebou, aby sme sa rozširovali, aby sme expandovali naše kapacity. A keď takéto možnosti nebudú, tak v takom prípade budeme redukovať eh, to, čo robíme. Takže preto chcem eh, vás poprosiť o pochopenie, aby ste chápali, že nie všetko dokážeme potom splniť, čo by sme chceli eh, alebo dodať to, čo by sme chceli dodať, pretože je veľmi dôležité počerknúť to aj to, čo som hovoril naposledy, a síce, že všetky tieto diskusie o ziskoch súčinnosti, ktoré sme mali, to naozaj podporujem. Ale nerada by som bola, aby sme toto spájali s tým hlavným eh, poslaním, ktoré tu máme. Hlavným, hlavným poslaním našej práce a síce identifikovať, eh, posudzovať, analyzovať a zdieľať informácie o eh, nákazlivých chorobách, o infekčných chorobách. Ak vlastne škrty, ktoré robíme, majú dopad na túto prácu, tak to nie je zmysluplné. A práve preto by som naozaj veľmi chcela posilniť takúto diskusiu, podporiť tú diskusiu o účinnosti z pohľadu e, dopadu, ktorý máme mať a z pohľadu mandátu, ktorý nám je vytýčený. A potom sa možno pozrieme na tie témy, ktoré sú podľa nás dôležité, aby sme tieto témy dokázali realizovať čo najúčinnejšie. Tak to je taký ten veľký cieľ, ktorý som si vytýčila, aby sme ako, aby sme ako organizácia skutočne eliminovali tie časti, ktoré zbytočne odčerpávajú zdroje a nie sú to nevyhnutné oblasti našej činnosti. Takže tam súhlasím, to som ochotná spraviť. Ale nie som ochotná robiť kompromisy e, v, v tom, čo vlastne spadá do nášho hlavného poslania. A práve preto by sme sa mali snažiť nahľadať pridanú hodnotu pri práci v oblasti um, nákazlivých chorôb. Ďakujem pekne, pani Amon. Vážení kolegovia, tým ukončujeme naše vypočutie kandidátky pre pozíciu riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Zajtra bude prebiehať diskusia o tomto bode na úrovni komisárov. Ďakujem veľmi pekne aj vám. Pani Amon, ďakujem za účasť. Now, dear colleagues. Vážení kolegovia, pôjdeme teraz e, na bod číslo 7 na programe nášho rokovania, ktorým je návrh správy od kolegu Seba Densa ohľadom e, európskych opatrení zameraných na udržateľnosť. Slovo má najprv spravodajca, nech sa páči. Much, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem kolegom za záujem a podporu Myslím, že e, komunikácia bola veľmi dobrá s tieňovými spravodajcami, s kanceláriami tieňových spravodajcov som veľmi vďačný za e, tento postoj. Je to veľká téma, téma cieľov udržateľného rozvoja, ktorá sa samozrejme dotýka prakticky každého aspektu práce EÚ a keď je niečo takéto komplexné, je veľmi ťažké navrhnúť akčný plán, ktorý obsiahne všetky oblasti práce, ktoré, na ktoré sa treba zamerať. Ale jeden z kľúčových prvkov, alebo jedna z kľúčových vecí, ktoré som chcel dosiahnuť, je v návrhu správy, ktorú predkladáme, že nejde iba o nejaký komplexný zoznam nejakých kontrolných zoznamov, čo si musí EÚ ošetriť, ale je to súbor pracovných programov a proces komunikácií medzi inštitúciami, ale samozrejme zároveň aj všetkými úrovňami vlády, národnej, lokálnej, regionálnej úrovne. Jedine tak môžeme dúfať, že splníme cieľ, teda nie len tak, že vytvoríme nejaký zoznam krokov, zodpovedajúcich eh, týmto eh, udržateľným cieľom, teda cieľom udržateľného rozvoja, ale musíme preukázať našou prácou, eh, ako v budúcnosti chceme mm, dosahovať tieto ciele udržateľného rozvoja. No a prihlásili sme sa k nemu vo všetkých členských štátoch, takisto ako EÚ kolektívne. Ciele sa horizontálne eh, vzťahujú prakticky na všetky kompetencie EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Sú tam aj kroky jednotlivých členských, eh, teda eh, jednotlivých občanov, lokálnych, regionálnych vlád. A preto je dôležité v tomto procese keď chceme kolektívne naplniť teda tieto ciele, aby sme sa aj kolektívne pozreli na schopnosť všetkých tých aktérov naplniť tieto ciele a realizovať procesy, na základe ktorých bude možné posúdiť pokrok. E, je škoda, vzhľadom na komplexnosť e, tohto textu, že je tu len pár výborov v celom parlamente, ktoré sa rozhodli mm, vypracovať stanovisko k tejto správe. Myslím si, že to obmedzí e, teda určite tie technické poznaky, ktoré potrebujeme a mne vo výbore spolu s teňovými spravodajcami to ale nechá aj väčšiu kreativitu v tom, čo predložíme aby sme teda obsiahli široké spektrum práce EÚ, na ktoré sa to vzťahuje. Myslím si, že je dôležité, aby sme e, spomenuli všetky oblasti, kde sa e, majú presadiť cieľe udržateľného života, teda kvalita života nielen v krajinách rozvojových, ale aj tu v európskych e, členských štátoch. Je to veľmi stručná správa, je tam obmedzený počet slov, je to len nejakých 800 slov. No a keď píšete niečo tak komplexné, ako je toto, tak to naozaj ani snať nepostačuje tých 800 slov, ale snať e, nám to aspoň dá nejakú štruktúru, nejakú kostru, ktorú potom môžeme obaliť svalmi prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, čo je samozrejme fáza, e, v ktorej e, môžu prísť ďalšie námety k tomu, ako rozpracovať tie celkové globálne ciele v tej správe. Pokúsil som sa dosiahnuť niekoľko vecí, samozrejme pri všetkých tých obmedzeniach, ktoré som dostal, pokiaľ ide o počet slov. Správa dáva ďalší kontext pre nejakú budúcu cestovnú mapu o budúcnosti EÚ a dodržanie týchto cieľov udržateľného rozvoja sa stane kľúčovým e, faktorom nielen vo všetkých pracovných programoch, ale teda v existujúcich, ale aj v budúcich. Ja som sa pokusil sformulovať taký unijný prístup, e, aby tu bola tá platforma viacerých stakeholderov ako kľúč alebo jadro toho všetkého a e, naplnenie týchto cieľov sa nedá dosiahnuť bez konzultácie e, a zapojenia všetkých týchto rôznych úrovní, úrovní vlády, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Snažil som sa E, individuálne zamerať na každý cieľ udržateľného rozvoja, aké sú tam oblasti, teda v rámci Parajskej dohody, dohody o SDG. No a snažil som sa vlastne identifikovať tie oblasti, kde sú možno také politiky presadzované, ktoré nás vzdialujú od naplnenia týchto cieľov udržateľného rozvoja. Napríklad e, som spomínal biopaliva. A v tejto správe Eh, chcem samozrejme vyzvinúť aj to, že to nie je výhra pre všetkých, že mnohí eh, z tejto práce nebudú profitovať, najmä pokiaľ ide o oblasti udržateľného rástu a udržateľného priemyslu. Eh, zdá sa, že sa stalo takou módou a tvári sa, že existujú nejaké ľahké riešenia, komplikované problémy a zdá sa, že je moderné tvári sa, že problémy neexistujú, ale existujú. Najmä takých odvetviach, ktoré sú eh, napríklad, e, kde je veľká zamestnanosť a ktoré majú ale zároveň negatívny dopad na planétu. A neexistuje spôsob, ako to obísť. Jednoducho e, chceme naplniť cieľe udržateľného rozvoja, to znamená limitovať emisie CO2 a ďalšie skleníkové plyny. A teda niektoré odvetvia jednoducho budú musieť ukončiť svoju činnosť, tomu sa nedá vyhnúť. A e, ľudia, ktorých sa to bude týkať, nemôžu byť ponechaní len tak na pospas sebe samým, budú potrebovať podporu podporu, pomoc. E, e, preto ten princíp e, spravodlivej transformácie je taký dôležitý v súvislosti s tým, o čom tu diskutujeme. Začal som pracovať na, tak povedať, pozmeňovaní mojej vlastnej správy, čo je možno taká zvláštna vec. A niektoré z týchto pozmeňovacích návrhov majú práve ten cieľ možno doplniť tam detaily tej platformy viacerých stakeholderov pretože v tejto oblasti sa dokážeme od seba najviac ponaučiť. Nemôže to byť len proces e, inštitúcií EÚ, e, ktorý pôjde z hora do, nadol pri e, implementácii legislatívy. Musí to byť aj na lokálnej úrovni. A musí to byť kolektívny proces, obojsmerný. Musíme sa ponaučiť z najlepšej praxe. Často to nie je najlepšie posadené práve na úrovni únie, skôr na tej lokálnej úrovni alebo regionálnej. Čiže výbor regionov tu robí dôležitú prácu a veľa práce sa investovala práve do rozvoja tej najlepšej praxe. A my sa pozrieme podrobne na to, že ako by mohli vyzerať aj tie najlepšie vzťahy. Takže chceme vytvoriť skutočné fórum, tam, kde bude parlament, rada, komisia, budú môcť spolupracovať na identifikovaní tej najlepšej praxe a identifikovaní možno tých e, problémov. A hľadní to teda e, skúsenosti členských štátov, e, možno aj určité problémy, s ktorými sa e, dostali do kontaktu No potrebujeme aj trošku vízie v tom, čo tu robíme. Je teraz príliš dôležité, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Je dôležité, aby sme sa len tak nezastavili pri práci, ktorú robíme v tomto výbore, ale je dôležité, aby pokračovala aj práca parlamentu, No a aby sme sa zamýšľali nad tým, ako bude únia vyzerať v nadchádzajúcich e, rokoch. To musí byť e, nedeliteľnou súčasťou tohto procesu, takže sa teším na názory svojich kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem slovo majú tieňoví spravodajcovia. Pán Fari ako prvý. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Eh, milí kolegovia, chcem eh, vzdať hold spravodajcovi Sebovi Dencovi za, pra- za eh, prácu na správe. Ja som tieňovým spravodajcom. Ten návrh sa zameriava na výzvy, pred ktorými sa ocitáme v EÚ snažíme sa vyspredať s agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, čo bolo prijaté v septembri na samite OSN, teda v roku 2015, keď sa vyšiel aj e, regionálny rozvoj. A myslím si, že EÚ má pred sebou jedinečnú príležitosť chopiť sa vodcovstva v tejto oblasti udržateľnosti. Musíme byť ambiciózni, ale musíme byť aj odhodlaní, keď sa budeme snažiť e, zostaviť a implementovať agendu 2030. Nemôže to byť žiadna nejednoznačnosť. Musíme mať trvalé riešenia, aby sme sa vysporiadali s celosvetovými globálnymi výzvami. Máme výzvu ako ekonomickú krízu, finančnú krízu, klimatické zmeny. A tie veci sú všetky uh, prepojené politicky, environmentálne a nemôžeme to nejako izolovane vyriešiť, ako správne povedal spravodajca. A práve toto usmernenie v správe, ktorú u ktorej sa vyjadrujem, ukazuje, že tie kľúčové výzvy sú, aby sme prehlbili politickú víziu správy. Potrebujeme konkrétny akčný plán ak chceme mať skutočne udržateľný rozvoj e, zahrnutý do všetkých politík EÚ, aby sme mali skutočnú takú úroveň ambície, ktorá e, bude v súlade s našimi ambíciami agendy 2030. Ale určite to nestačí na to, aby sme udržali, e, teda dosiahli tie skutočne udržateľné ciele. Takže, kolegyňa, kolegovia, v zásade táto správa samozrejme je ešte v takej predbežnej fáze, ale osvetľuje určité oblasti, predkladá myšlienky a námety, kde e, sa ukazuje, že e, chýbajúce prepojenia, spojenia politík s cieľmi udržateľného rozvoja, to by mohlo mať veľmi vážny e, dopad. Takže potrebujeme strednodobé, krátkodobé, dlhodobé politiky, ktoré budú riadne koordinované tak, aby zlepšili konzistentnosť a implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. Potrebujeme hodnotiace tabuľky, indikátorov, opatrení, aby sme vedeli, ako na tom sme priplnení tých cieľov e, na rok 2030. Potrebujeme sprievodné opatrenia, aby nám bolo úplne jasné, ako splníme tých 17 cieľov udržateľného rozvoja a ďalšie priority. A správa vyzýva komisiu, aby urobila, čo slúbila, aby zabezpečila, že to hlavné zameranie našej agendy 2030 bude vlastne aj zahrňanie do externých politik EÚ cez veľmi praktické, realizovateľné akčné plány 22. E, november minulého roku, to bol dátum, kedy e, teda bola prijatá tá správa komisie Europe in Action for Sustainability, tam sú spomenuté priority, ktoré vlastne vychádzajú aj z agenty 2030, ale nechádza, nezachádza to do nejakých skutočných e, detailov ohľadne toho, čo má obsahovať tá agenda 2030. Napríklad komisia navrhuje, že by sme mohli mať takúto platformu, multiplatformu, kde by sme si mohli vymieňať najlepšiu prax, osvedčenú prax, pokiaľ ide o ciele udržateľného rozvoja. A vo všetkých sektoroch, e, členských štátoch EÚ, na úrovni EÚ, ale vlastne tam je len takáto veľmi vágná veta. Takže ja navrhujem, aby v správe prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, samozrejme v úzkej spolupráci so spravodajcom, aby sa teda uviedlo, že udržateľný rozvoj by mal byť v srdci politike EÚ, v centre pozornosti. My môžeme zohrať kľúčovú úlohu tu v parlamente v tom, že e, zabezpečujeme všetkým slušným e, slušný život, toho sa sám spravodajca e, v skrátkosti do, dotkol. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Gevrandy. Ďakujem pani predsednička. Chcem poďakovať Sebovi Densovi za jeho správu Začnem oznámeniu komisie a hoci obyčajne sa veľmi pozitívne staviam k práci komisie, musím povedať, že som bol šokovaný, keď som si prečítal toto oznámenie. Je to šokujúco slabé. Jediná vec, čím sa to dá zlepšiť, respektíve čo, čo ja môžem e, schváliť, je názov. Ja považujem za zaražujúce, že Európska komisia absolútne e, netravila, netrafila ten e, základný e, cieľ tých, e, alebo to základné zameranie tých cieľov udržateľného rozvoja v porovnaní teda s mileniovými cieľami. Čiže rozdiel je v tom, že OSN uznáva, že zníženie chudoby je možné len ak prejdeme na udržateľné hospodárstvo. A presne toto chýba v tom oznámení komisie. Je to len také akési začiarkávanie okienok, Pozeráme sa na to, že kde by tie e, cieľ udržateľného rozvoja mohli mať niečo dočinenia s tým usmerením komisie, nie je toho veľa. Samozrejme, e, v Európe stojíme pred obrovskými výzvami, hospodárstvo, tvorba pracovných miest, starnúce obyvateľstvo, utečenci, Sýria, ale to všetko je zatienené jednou veľkou výzvou a to je transformácia na udržateľnú ekonomiku. To je kondicio sine qua non. A všetky tie ostatné výzvy vyriešime iba vtedy, ak sa nám podarí prejsť na udržateľné hospodárstvo a toto úplne komisii uniklo. Ja tomu naozaj nerozumiem. Parlament vlastne túto zodpovednosť za udržateľný rozvoj dal prvému podpredsedovi komisie e, s tým, že príde s nejakou ďalšou agendou do budúcnosti, kde teda udržateľný rozvoj bude jadro všetkých ostatných politík, ale nič také sa nedeje. Keď sa pozriem na stranu 7, na spodku, tam sa hovorí, že európsky sociálny model nebude udržateľný, tam je to slovo, v budúcnosti, ak rast ostane na svojej súčasnej úrovni. Nie, nie, Sociálny model bude udržateľný iba vtedy, ak sa nám podarí e, urobiť naše hospodárstvo udržateľným. To nemá nič dočinenia s nejakými základnými ekonomickými, sociálnymi modelmi. Je to naozaj iba udržateľnosť. Keď Amerika hovorí o America First, tak by sme my nemali reagovať, že Europe First. Nie. Udržateľnosť musí byť na prvom mieste. To by malo byť naše posolstvo a jednoducho ho nemáme. Pozrite sa na biodiverzitu to je naša poistka na život, naša životná poistka. Ak máme stratégiu biodiverzity, fajn, ale neplníme žiadne z cieľov. Čo robí komisia? Asi si sedí na rukách. A možno komisár veľa sa snaží byť aktívny, ale to treba riešiť na najvyššej úrovni. A ja som uh, to už eh, tak eh, mnohokrát hovoril, že som naozaj nesmierne sklamaný. A zvýrazňujem to takto intenzívne dnes preto, že naozaj sme na kryžovatke. Máme tu Brexit, máme tu negatívnu agendu, ale je to obrovská príležitosť vlastne obrátiť európsku politiku. A zamýšľame sa nielen nad revíziou súčasného viazočného finančného rámca, ale nad budúcim EFSI. Prečo je tá udržateľnosť kondíciou sine qua non, ak každá investícia v EFSI každej investícii v EMSI. Teraz robíme investície, ktoré majú negatívny e, dopad na biodiverzitu a vôbec na životné prostredie a potom to budeme musieť v budúcnosti opäť naprávať. To stojí peniaze namiesto toho, aby sme robili správnu vec v správnom čase. Takže FC by sme mali radikálne odmietnúť. Spoločná polnospodárska politika je beznadejná. Takže sme vo veľmi e, zaujímavom čase, období a potom to komisia predloží nejakú všeobecnú stratégiu udržateľnosti. To je nič viac, než len ten <laughs> názov. A ja by som teda povedal, že komisia mm, začnite to na novo a potom my môžeme snáď začať s našou prácou. Ale ja sa teda veľmi teším na odpovede komisie a rád by som to videl na budúce podpredsedu Timmermansa, aby nám vysvetlil, prečo vlastne takto plýtva našim časom s týmto oznamením. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pán Ek, nech sa páči. Ďakujem pekne. V zásade sa môžem pripojiť rečníko, predrečníkovi oznámenie z novembra 2016 o akcii EÚ pre udržateľnosť. Európska komisia je konfrontovaná s témou udržateľnosti, klimatickej zmeny, znečistenia životného prostredia, neudržateľnými energiami ako mnohé spoločnosti. Ja súhlasím s týmto opisom, ale musím povedať, že som naozaj hlboko sklamaný, pretože v tomto oznámení komisie nie je žiadna vízia, žiadna vízia, pokiaľ ide o politické odpovede, ktoré sú potrebné aby sme prekonali identifikované problémy. Ako je možné, že v tom oznámení komisie téma udržateľného konzumu a udržateľnej produkcie je tak nezodpovedne ignorovaná. Ja nechápem, že táto téma nie je najvyššou prioritou pre komisiu, pretože hovoríme o byti či nebytí tejto planéty ako sa s ňou budeme, ako s ňou budeme zaobchádzať v nadchádzajúcich rokoch, desaťročiach. E, pokiaľ ide o tú správu ekologickej zlučiteľnosti, to je e, vysoký podiel podľa správy Európskej environmentálnej agentúry, 60 teda e, chránených druhov a 70 biotopov sú ohrozené. Čo v veľkej miery súvisí s intenzifikáciou polnohospodárstva. A vo viacerých štúdiách, napríklad aj organizácia OSN pre životné prostredie a polnohospodárstvo. Tam sa ukazuje v týchto štúdiách, že polnohospodárske praktiky zhoršujú prirodzenú rovnováhu pôdy a to intenzívne polnohospodárstvo redukuje vo všeobecnosti biodiverzitu a ja by som teda komisiu a náš výbor Envy chcel vyzvať, aby tie odporúčania pani Ilal Elva využili ona je špeciálnou spravodajkou OSN pre právo na potraviny a ona žiada väčšiu revolúciu, zásadnú reformu eh, konzumných a produkčných eh, schém alebo mm, vzorov, vzorcov v Európe. Čiže tak, ako je to momentálne, nebude to postačujúce. Toto, čo nám komisia predložila, nie je ambiciózne, je to povrchné, podľa mňa nezodpovedné a ignorujúce, ignorantské. My u nás v Sársku, odkiaľ pochádzam, hovoríme, že Keby ignorancia, keby ignoranstvo bolelo, tak by to bolo počuť až na opačnom konci sveta. Takže podľa mňa to treba prepracovať. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Eck. I have to give the... Ďakujem pekne, pán Ek. A teraz sa rozdávam slovo sám sebe. Ospravedlňujem sa, kolegovia. Neočakoval som, že budem musieť predsedať tejto schôdzi. Budem sa snažiť byť stručný prvom rade pripájam sa k predrečníkom. A tiež musím povedať, že ma trochu sklamalo oznámenie komisie o tejto otázke. Je to veľmi vzdialené tomu, e, čo potrebujeme, aby sme naplnili e, e, cieľe trvalo rozvoja musíme tomu prispôsobiť aj našu politiku. Ale viac by som sa chcel sústrediť na samotnú správu pána spravodajcu. E, e, e, myslím si, že je to skvelá práca a dobré východisko pre následné aktivity. Teda čo s tým? A osobitne vítam odkazy obsahnuté v správe, kde sa komisia vyzva k tomu, aby e, príslušné nariadenia mm, boli v súlade s e, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a aj v súvislosti s tým, čo hovoril pán Gibrandy, v súvislosti s klimatickými zmenami musíme prehodnotiť e, súlad našej súčasnosti politiky, klimatické politiky a zámerov. Takisto otázka o obehového hospodárstva a celých ukazovateľov efektívnej ekonomiky. Súhlasím, že nestačí iba nejaká kozmetická úprava nášho hospodárstva. Musíme vytvoriť niečo úplne nové. Je tu e, veľmi dôležitý odkaz na e, regióny občanov. E, napriek uvedenému, domnievam sa, že v niektorých častiach túto správu by sme vedeli ešte vylepšiť. V prvom rade sa domnievam, že zo strany komisie potrebujeme systematické e, zmapovanie všetkých smerov politiky a zdrojov financovania. E, e, potrebujeme zistiť, či je to v súlade s, s zámermi trvalo održatného rozvoja, či už ide o SDG alebo stratégiu samotnej únie. Domnievam sa, že chýba tu systémová kontrola, nejaký monitoring alebo e, e, mapovanie e, toho, či jednotlivé smery politiky sú nápomocné z hľadiska naplňania zámerov trvalej udržateľnosti. Komisia napríklad e, e, pripravuje prehodnotenie e, environmentálnych e, aktivít, ale to nestačí. Takisto implementácia existujúceho nariadenia a stratégie sa nezdôrazňuje dostatočne silno. E, a myslím si, že tu veľký manevrovací priestor pre členské štáty a príliš málo e, prísnych kontrolných mechanizmov a chýba monitoring zo strany komisie. Takisto mali by sme klásť väčšie dôraz na biodiverzitu e, z hľadiska e, prístupu planetárnych hraníc. Vieme, že to je jeden z najväčších problémov v oblasti dlhodobej udržateľnosti a využitie, e, e, biodiverz, e, využívanie biodiverzity je ohrozené. Musíme tú biodiverzitu e, e, lepšie chrániť, e, jednak na základe presvedčivejšej stratégie, ale aj lepšej implementácie už existujúcich opatrení. Sú tu viaceré ďalšie otázky. Budeme o tom diskutovať počas stretnutia tieňových spravodajcov, ale napokon chcem spomenúť význam informovania a vzdelávania. Už konečne v Európe E, konštatujeme, že niektoré členské štáty, e, štátne štruktúry e, idú opačným smerom a preto musíme viac investovať do vzdelávania, informovania, aby sme presvedčili ľudí, že bez dlhodobej, bez dlhodobej udržateľnosti, vrátanie hospodárskej udržateľnosti, nemáme šancu naplniť cieľe udržateľného rozvoja. A teraz pani Evi. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, rovnako aj ja som veľmi pozitívne čítal návrh tejto správy, ktorú kolega Denc predložil, ale musím aj ja vyjadriť niekoľko silných kritických e, myšlienok, najmä čo sa týka e, postavenia Európskej komisie. V prvom rade taký ten prvý názor sa týka odkazu na to, čo by, aké mali byť tie dáta, na základe ktorých sa bude robiť takéto podzovanie alebo analýza, napríklad správa Európskej environmentálnej agentúry, um, tam sa odkazuje na správu z roku 2017, to je malo byť východisko pre každé zvažovanie, pre každý argument, ale treba si uvedomiť, že je to nedopostačujúce, to je veľmi smutné, dezolujú, dezolan, dezolujúce pre celý charakter tejto správy. Hovorí sa to o 30 charakteroch, 30 indikátoroch, ktoré majú e, v čase indikovať vlastne vývoj v rôznych sektoroch a v rôznych oblastiach. Napríklad sa tu hovorí o e, otázke biodiverzity, o otázke ochrany habitatov alebo e, o emisiách rôznych plynov, najmä z oblasti dopravy ale napríklad pri oblasti kvality povrchových vôd tu absolútne chýba nejaký odkaz na konkrétne dáta, ktoré by členské štáty mali posielať eh, na to, aby sme vedeli analyzovať túto oblasť. Takže tieto eh, ciele nepostačujú a nedokážeme ich splniť do roku 2020. Bez akékoľvek pochybnosti to môžem povedať. Ehm, je tu sedem sektorov, ktoré sú tu vytýčené, v rámci ktorých sa predpokladá isté časové zlepšenie alebo dlhodobé zlepšenie v čase, ale sú tu stále ťažkosti dosiahnuť tie ciele do roku 2020. Také, tým, takýmito sektormi napríklad vystavenie ekosystémov atrofizácií, alebo je tu napríklad zmena atmosférických podmienok, alebo otázka vypúšťania rôznych ozon narušujúcich látok, NFC látok do ovzdušia ďalej je to nárast spotreby mesa a rýb a tak ďalej. To všetko sú vlastne konkrétne tlaky na sektory, ktoré nám spôsobia enormné, enormný nápor na dosiahovanie tých cieľov, ktoré sme si vytýčili. Takže medzi týchto 30 cieľov sa očakáva zlepšenie, ale práve preto si myslíme, že e, to, čo je veľmi dôležité v tomto smere, je upriamiť oveľa väčšiu pozornosť na tie sektory na tie oblasti, kde e, komunitárne aktivity alebo komunitárna činnosť by mala byť posilnená a zvýšená. Myslím si, že v tomto smere je nevyhnutné aj zvážiť, e, aké sú tie konkrétne vytýčené indikátory, napríklad schopnosť pre posudzovanie plnenia týchto indikátorov. Prečo? Pretože až príliš často tu máme také indikátory, ktoré sú málo presné, málo exaktné. Jeden príklad za všetky. Napríklad, čo sa týka e, kvality e, vzduchu v mestách, tak sa tu hovorí zníšenie eh, tých pevných častičiek eh, pod priemer 2,5 eh, mg, ale na druhej strane to nejako nehovorí o význame týchto ppm častíc a aké dopady majú tieto častice na malé deti a na mladistvých tu by napríklad bolo vhodné, aby sme počerkli využívanie týchto mikrofiltrov, ktoré umožňujú redukcie takýchto ppm častíc, rovnako ako napríklad redukcia popola, popolčeka vo, vo vzduší. Takže to je veľmi dôležité. V zásade si myslím, že v takejto správe, ktorá veľmi vlastne úzko kráča ruka v ruke aj s ETS politikou a politikou e, emisí a produkcie emisí, tak si myslím, že je najvyšší čas, aby sme urobili ehm, naozaj úprimné a otvorené, eh, úprimnú otvorenú kritiku eh, toho systému, ktorý máme, lebo tento systém ne, nemotivoval alebo nepovzbudil akékoľvek eh, financovanie alebo akoľvek podporu alebo akoľvek investície zo strany súkromného sektora do takých politík alebo do takej výroby, ktorá bola čistejšia. Takže ako už bolo povedané, ehm, treba povedať, že veľká časť financií tu z Európy Eh, ktoré Európa, Európska únia dáva, tak tie sú eh, vlastne určené pre veľké eh, investície, častokrát zbytočné, častokrát neefektívne, častokrát také, ktoré v konečnom dôsledku vedú k väčšiemu prepájaniu alebo užšiemu prepájaniu na fosilné paliva a to nie je taká Európa, ktorú chceme a taký smer, ktorý sa chceme vybrať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Dornano. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a takisto ďakujem pani, eh, pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu. Mm, mm, pokiaľ ide o dokument Európskej komisii eh, vo vzťahu k eh, dlhodobej udržateľnosti Európskej únie, tam sa veľa hovorí o kvalite zamestnanosti a mnohých ďalších veciach, ktoré majú vzťah k našemu výboru, napríklad obehového hospodárstva a podobne. Takže ťažko sa človek tým nebude chcieť stotožniť e, pokiaľ ide o podstatu, o zmenu e, e, paradigmy toho, ako fungujeme ale ešte predtým, ako budeme riešiť dôsledky, musíme sa venovať súčasnej situ- situácii, pokiaľ ide e, o e, intenzifikáciu e, ľudských tokov a činností, to znamená hromadenie odpadov z plastu. Musíme hľadať nové modely ochrany európskeho priemyslu. Mám na mysli tie investície, ktoré e, e, navrhuje Európska komisia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. E, vieme, že nielen v oblasti voltaiky, ale aj výroby elektrické energie z vetru čelíme dumpingu zo strany čínskych výrobkov a to znamená, že musíme predovšetkým e, vytvoriť e, podmienky spravodlivej e, hospodárskej súťaže s ostatným svetom. Takže budem sa venovať týmto otázkam počas nasledujúcich diskusí. Ďakujem veľmi pekne. A teraz po tom, čo vystúpili tieňoví spravodajcovia, otvárame diskusiu pre ostatných Mm, e, poslancov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme rozsiahlu kritiku, pokiaľ ide o známenie komisii v otázke politiky udržateľnosti. Môžem sa k tomu pripojiť, avšak chcela by som ešte veľmi e, pekne poďakovať e, pánovi spravodajcovi za to, že môžeme teraz mať možnosť e, diskutovať o pozitívnych krokoch e, v správnom smere. Som spravodajkyňou vo výbore pre polnohospodárstvo a tak, ako ste e, správne konštatovali v správe, polnohospodárska politika, či už ide o samotnú politiku, alebo lesné hospodárstvo, aj tu máme dôležitú úlohu. Chcela by som poukázať na to, že sme e, e, garantmi e, miliónov pracovných miest v oblasti polnohospodárstva a lesného hospodárstva. Takisto chránime biodiverzitu. Ako príklad uvediem, že v Nemecku každý tretí hektár pôdy využívaný v polnohospodárstve spadá pod program ochrany prírody alebo e, podpore biodiverzity, i keď viem, že e, v jednom a e, druhom, v jednom a druhej oblasti máme ešte určité rezervy. Ale nechcela by som teraz učerňovať. Ide o to, že mali by sme chrániť aj rodinné podniky, ktoré podporujú biodiverzitu a dlhodobú udržateľnosť. Takisto treba zohľadniť že poľnohospodárstvo musí zároveň aj zarábať e, na seba. Týka sa to aj rodinných podnikov. Treba tu hľadať určitú rovnováhu. Dúfam, že sa to podarí a plánujem e, aj tu e, prispieť jedným alebo viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Dali. Ďakujem pani predsednička Treba e, e, podotknúť, e, že dlhodobá udržateľnosť si zaslúži väčšiu prioritu zo strany európskych inštitúcií. Mali by sme opätovne potvrdiť princípy dlhodobo udržateľného rozvoja v zmysle agendy OSN pre rok 2030. A v tomto smere sa domnievam, že e, spravodajcovi sa podarilo e, zhostiť sa veľmi zložitej úlohy opätovne potvrdiť tieto princípy. Domnievam sa, že my môžeme vychádzať e, z tohto návrhu ako z východiska a prispievať svojimi námetmi. Naša politická skupina sa domnieva, že súrne potrebujeme konkrétny akčný plán, E, e, v ktorom dlhodobý udržateľný rozvoj bude stredobodom e, všetkých politik Európskej únie. Musíme držať krok s našimi ambíciami, ktoré sme schválili v súvislosti s agendou 2030. Je dôležité určiť tie oblasti, kde treba konať intenzívnejšie. Zároveň musíme čím skôr riešiť existujúce problémy. Je takisto potrebné e, podporiť e, e, úsilie únie z dvoch uplynulých rokov, pokiaľ ide o riešenie E, migračného problému, pretože tu sme svedkami toho, ako nedostatok e, e, dlhodobo na rozvoje v ostatných krajinách prináša nám problémy. Takisto musíme zohľadňovať aj rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi, pokiaľ ide o úroveň hospodárskeho rozvoja a to všetko vyústie do nerovnosti, nespravodlivosti. To znamená, že potrebujeme koherentne konať v celej Európe v oblasti dlhodobo držatnej politiky aj v iných oblastiach, či už ide o medzinárodný e, e, obchod, e, humanitárne otázky alebo bezpečnostné záležitosti. A preto sa domnievam, že akékoľvek rozhodnutia Európskeho parlamentu musia zohľadňovať aj dôsledky a dopady našich rozhodnutí pretože to, o čom dnes rozhodujeme, e, e, ovplyvní náš život a život našich detí. Iba e, touto cestou dokážeme konať zodpovedne s tým, aby to priaznivo ovplyvnilo našu spoločnosť, jednotlivé regióny a celý svet. Úprimne dúfam, že pán spravodajca spolu s tenevými spravodajcami dokáže pripraviť presvedčivú správu, ktorá e, e, sa bude venovať e, nedostatkom samotného oznámenia, aby sme vedeli jednoznačný postoj parlamentu. A teraz pani Šumacher v mene komisie. Veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem pánovi spravodajcovi za pripravenú správu, ktorú vrelo E, vítame, ďakujeme za túto e, e, diskusie, ale aj presvedčivé kritické poznámky, ktoré sme si vypočuli, zobrali na vedomie. Správu vnímame ako veľmi dobrú, pretože pojala celú, celý rozsah problémov. Ako povedal spravodajca, je to veľmi náročné, tak nemenej náročné to bolo aj e, pre komisiu, keď sme pripravovali e, naše oznámenie. Domnievame sa, že je dôležité, aby aj e, oznámenie, ale aj v správe, ako to hovoril pán spravodajca, by sme podchytili aj rozsah problematiky celého dlho, dobo udržateľného rozvoja, potreby ich naplnenia, ale nesmieme sa obmedziť iba na aspekt ekológie musíme zohľadňovať aj e, sociálne e, hľadisko a takisto treba aj zdôrazniť potrebu spravodlivej transformácie. Domnievam sa, že Európska únie má e, veľmi dobré východisko, či už ide o politiku energetickej únie, o behové hospodárstvo, a v oznámení sme jasne povedali, že nám ide o to, aby sme zachovali e, túto e, vedúcu pozíciu do budúcnosti. Ako to chceme dosiahnuť? E, Navorili sme širšie smery politiky a ďakujem za podporu, ktorú ste nám viedrili. Samozrejme, hlavným cieľom bude naplnenie samotných SDG, aj konanie v zmysle zmluv, E, to musí byť e, našim vodítkom pre e, našu budúcu činnosť. V oznámení komisie uvádza, že chceme využiť nástroje lepšej regulácie, aby sme zabezpečili lepšiu udržateľnosť. A chceme zabezpečiť to v konkrétnych problémoch, vrátane tých, ktoré má na starosti prvý podpredseda komisie, s tým, aby sme zistili naplnenie SDG. Rozsah problémov znamená, že e, e, druhým e, smerom našej politiky je budúcnosť Európskej únie a takisto príprava Bielej knihy zo strany Európskej komisie. Nemám teraz čas, aby som sa tomu podrobne venovala, ale pripravili sme viaceré dokumenty kde sa venujeme e, SDG a budúcej politiky. Ak e, mi dovolíte, budem e, sa teraz vyjadrovať ku konkrétnym námetom vážnych poslancov a poslankyň. Samozrejme, plne súhlasíme s pánom spravodajcom v tom, že SDG si vyžaduje nové prístupy a nové postupy. Jasne sme to uvedli v našom oznámení. Ide o to, aby sme všetci pracovali po novom, e, konštruktívnejšie a e, jednou z fóriem, ktorú e, navrhujeme, je vytváranie platform všetkých zainteresovaných, všetkých členských štátov, aby sa presvedčili, zistili, čo sa osvedčilo, čo nie aby navzájom sa kontrolovali. Viacerí z vás ste spomenuli význam merateľnosti Ehm, predkladáme určité správy eh, pre OSN ehm, aj z úrovne členských štátov, aj eh, z úrovne Európskej únie. Počas uplynulých mesiacov sme eh, navrhovali indikátory a, pri, a v tomto roku pripravujeme aj prvú monitorovaciu správu. Viacerí z vás ste spomenuli potrebu akčného, komplexného akčného plánu v našom oznámení e, sme nešli touto cestou, pretože sa domnievame, že akčný plán pre nasledujúcich 15 rokov e, e, zahrňajúci všetky SDG, to sa ťažko predloží ako niečo dôveryhodné. Budeme mať jednoročné pracovné programy, ktoré by mali preukázať náš vážny postoj voči tejto problematike. Pán Gebrandy sa veľmi jednoznačne kriticky vedel na našu adresu. E, v prvom rade chcem povedať, že tu nehovoríme o hosp- hovoríte, že nie spomíname hospodárskú transformáciu. Myslím si, že to nie je e, naozaj tak. Hovoríme o tom, že Európska únia v hospodárstve, globálnom hospodárstve musí ísť e, novou cestou. Máme príslušné oznámenie o behovom hospodárstve, máme pracovný program, budeme prekladať výročné správy s prihľadnutím na potrebu naplňania SDG. V oznámení hovoríme, že 8 SDG E, e, vrátanie, e, teda opačne, obehové hospodárstva je veľmi relevantné z hľadiska naplňania 8 SDG a spolu 12 SDG ovplyvníme tým, že zvýšime účinnosť využívania zdrojov. Takisto treba robiť viac v oblasti biodiverzity. No, urobili sme kontrolu tejto oblasti. Ešte tohto mesiaca by sme mali schváliť akčný plán, a oznámení hovoríme, že tu treba konať a to urgentne. Hovoríme o koncepciu e, planetárnych hraníc a z toho jasne vyplýva, že e, e, to sa týka biodiverzity a ďalších oblastí, kde potrebujeme urgentne konať. Takže plne sa stotožňujeme s tým, že treba začať konať a to čím skôr. No a ešte na záver mi dovolte vyjadriť sa k tomu, čo hovorila aj pani Dali. Na začiatku samozrejme migrácia je jedna z tých najväčších víziev, ktorým momentálne čelíme a práve v tomto kontexte by som teda počiarkla, že oznámenie sa pozerá na to, čo Európska únia robí interne, ale takisto je to aj sprevádzané druhým dokumentom a to je Európsky koncenzus, ktorý momentálne e, je v procese diskusí s členskými štátmi, s Európskym parlamentom a to musíme tiež analyzovať externe a musíme zlepšovať aj koherenciu našich politik, tak vnútorne, ako aj navonok. A práve k tomu nás toto oznámenie zavezuje. Ďakujem pekne. Ďakujem ja vám veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz, aby sme e, otočili diskusiu naspäť, e, slovo dostáva pán spravodajca Dens. Ďakujem všetkým veľmi pekne za vaše príspevky, za vaše vyjadrenia. Ako už bolo povedané, je tam veľa toho, čo v tomto oznámení nesedí. Ja súhlasím s viacerými kolegami, ktorí počiarkli tie zlyhania, tie nedostatky, ktoré tam sú. Na druhej strane predpokladám, že sú dva spôsoby, ako sa k tomu môžeme postaviť. Môže sa stať, že sa dostaneme do situácií, kde zistíme, že viete čo, ten nedostatok ambície je tak dusivý, že nemáme na výber len vlastne ísť nejakou inou cestou a, a navrhovať radšej niečo úplne odlišné. Ale táto správa a odpoveď na túto správu je naša možnosť, aby sme boli veľmi kreatívni a veľmi politicky v tom, ako to spravíme. Všetci veľmi dobre vieme, že tá, ten čistý rozsah tých víziev, ktoré sú pred nami, znamenajú, že klimatické veci dnes pracujú napríklad v oblasti veľkého koralového útesu a povedali, že oni to vzdávajú, absolútne to vzdávajú, lebo ten rozsah postupného rozpúšťania e, koralov e, pridaný, alebo teda nad rámec toho, čo sa stalo počas minulých rokov, znamená, že už sa nedá nič spraviť. Čo povieme našim deťom a, a, a vnúčatám, že by sme to proste vzdali, Povedali sme si, že to už je priveľa, že to nevieme, nevieme to zvrátiť. To nie je alternatíva, to nie je možnosť, pretože by sme zlyhali nielen voči budúcim generáciám, ale aj voči sebe samým. A práve to, čo ma na tomto teší, a možno ste to videli aj v odpovedi komisie, že je tu taká vnútorná vnútorný boj na úrovni komisie ohľadom toho, akú mieru ambície dať do tohoto dokumentu. A myslím si, že my ako parlament by sme mohli byť tá podporná štruktúra ktorá zabezpečí, že nielen predložíme naozaj veľmi pevný, vyvážený e, dokument, ale dobrú správu, ktorá dá komisii nástroj, aby mohla konať ďalej. Aby sme podporili tých ľudí, ktorí bojujú na tej správnej strane v Európskej komisii. Ale nemohla by to byť len také nejaké odkladisko tém, to by sa ľahko povedalo, máme tu XYZ, napchajme to tam a dúfajme, že sa to nejak vyrieši. Ehm, chceli sme vyriešiť mnoho tém, ale dôležité je, aby sme sa pokúsili vlastne mainstreamovať teda zradiť SDG do takého komplexného rámca, aby sa stali súčasťou procesu, ktorý je vlastne e, súčasťou štruktúry všetkého, čo robia európske inštitúcie, Európska komisia. Takže nechceme skúmať len existujúce aktivity a vlastne vnútiť ich do nejakého rámca, lebo to by bolo presne protichodné voči tomu, čo hovoril pán Gerbrand, ja síce taký checklistový prístup, taký kontrolný zoznam. Preto potrebujeme všetky vaše vstupy, všetku vašu pomoc, scoreboardový systém, akčný plán, e, otázka financovania investícií, zameranie na polnohospodárstvo, posilnenie biodiverzity, emigrač, migračná kríza, e, diskrepancie medzi členskými štátmi. To všetko potrebujeme zosúľadiť, aby sme to dostali a tieto priority musia byť jasne odzrkadlené v tej správe, ktorú pripravujeme. A je veľmi jasné, že toto nie, nie, nie je proces, ktorý sa vlastne opiera o tie tradičné stranické línie, odkiaľ vlastne strieľame pod svojim konkrétnym uhlom a snažíme sa jeden na druhom zarobiť nejaké politické body. Všetci si uvedomujeme, že toto je veľmi dôležité a že potrebujeme priniesť za rokovací stôl niečo odlišné. Ale už sme unavení tou frustráciou, tým, že tu máme takú dookola štandardnú komunikáciu, o ktorej, sme, o ktorej by sa dalo povedať, že to od začiatku prebieha s komisiou. Na druhej strane e, medzi inštitúciami je istá miera ambície a tomto je určite istá úloha parlamentu v tejto téme, ale aj v ďalších témach, aby sme boli takými nositeľmi tejto štandardy. A skúsme spraviť túto správu tak ambiciozno, ako môžeme a potom snáď e, stiahneme tých ostatných e, s nami. To je ten prístup, v ktorý dúfam a na to sa spolieham. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi a všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Potrebujem vám ešte oznámiť časový harmonogram. Prvý e, termín je 25. apríl o 11. hodine, to je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A potom e, budeme hlasovať vo výbore 21. až 22. júna 2017. Takže týmto môžeme uzavrieť bod programu číslo 7. Poďme na bod programu číslo 8, ktorým je každoročná výmena názorov s profesorom Hansom Brujniksom, ktorý je riaditeľom Európskej agentúry pre životné prostredie. So, thank you very much for... Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili nášho stretnutie každoročnej výmeny názorov. Ehm, plánujeme diskutovať o pracovnom programe agentúry pre rok 2017, takže rovno dávam vám priestor, aby ste mohli poskytnúť nejakú úvodnú informáciu a potom Pevne verím, že kolegovia prinesú konkrétne otázky a konkrétne e, body do diskusie. 10 minút je to možno málo, ale Držím palce. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je to naozaj veľmi dobrá možnosť každý rok si vymeniť informácie o tej práci, ktorú robíme pri podpore európskych politik. Samozrejme, toto nie je jediná interakcia, ktorú máme máme s Európskym parlamentom. Spomínal som práve, že niekoľkokrát sme sa zapojili do stretnutí. Um, boli sme tu na výbore eh, EMIS, na výbore pre dopravu, na výbore pre energetiku. Naša práca je taká, že sa snažíme naozaj zasahovať a podporovať eh, širokospektrálne tvorbu politik, možno širšiu, než to môže vyzerať. Zároveň sme mali aj stretnutie s vami v rámci tej výročnej návštevy poslancov v agentúre, ktorá e, sídli v Kodani. Táto návšteva prebehla, bola to veľmi užitočná skúsenosť. Stretneme sa znovu pani predsedničku a sekretariátom nedávno a snažíme sa maximálne podporovať prácu spravodajcov a tieňových spravodajcov, ktorí potrebujú podporu od agentúry. To, čo by som chcel povedať, je, že celková tá smerka na našom kompase je vlastne tento jadro nášho MOPu, ten viacročný um, výročný program a tam hovoríme, že chceme posilniť znalostnú bázu pri implementácii politik a takisto aj o dlhodobých prechodoch, o dlhodobých tranzíciách. V zásade to znamená, že podpusujeme aký komunitér prostredníctvom takých e, reportovacích cyklov, kde analyzujeme informácie, vysvetľujeme ich a chceme podporiť európske inštitúcie pri ich práci a takisto chceme podporiť primárne e, našu partnerskú, alebo tá teda rodičovskú organizáciu DG Envy a takisto aj DG Klima. A zároveň to hovorí aj to, že pracujeme aj na dlhodobej e, téme integrovanejšej agenty smerom roku 2000 2050 a tie naznačujú nevyhnutné tranzície, prechody v oblasti výroby a spotreby. E, tieto programy sa vyvíjali počas posledných rokov. Ako príklad, e, keď som ja začal pracovať v roku 2013, keď sme e, formulovali tento viacročný pracovný program, tak nebol tu žiaden balíček o obehovom hospodárstve, nebola tu žiadna energetická dohoda, energetická únia, neboli tu žiadne SDK a nič podobné. Takže je normálne, že každoročne adaptujeme naše plány práve podľa takéhoto vývoja. Zároveň nezabúdame aj na to, aby sme kladli pozornosť na potreby členských štátov a myslím tým členské krajiny, lebo robíme pre 28 plus ďalšie krajiny, ktoré sú súčasťou našej agentúry, kde sa snažíme podporovať a budovať kapacitu na národnej úrovni a to v súlade s dohodnutými európskymi eh, programami. Teraz prejdeme stručne tým, čo nazývame naše strategické oblasti v našej práci. Tým je najmä oblasť e, informovanej politiky. To veľmi úzko súvisí s implementovaním e, agendy AKI. Prvá téma sa týka znečisťovania ovzdušia a smernice o národných emisných stropoch je jasné, že naša výročná správa o kvalite ovzdušia má veľkú mieru politickej pozornosti. Otázka kvality ovzdušia a vzduchu. Táto diskusia, ako vidíme v mnohých členských štátoch, v mnohých krajinách, je veľmi citlivá, je veľmi pozorne politicky sledovaná a my sme radi, že môžeme túto prácu podporovať našimi dátami a našou analýzou, ktorá je nevyhnutná. V tomto smere by som rád počiarkol, že stále viac a viac sa snažíme prepájať tieto výsledky s otázkami zdravia a takisto aj s tými hlavnými faktormi v oblasti kvality ovzdušia s dopravou a výrobou. Ďalej je to e, smernica o priemyselných emisiách a takisto e, Európsky register e, znečistujúcich aktérov v oblasti dopravy a uvoľňovania EPRTR, takže tu naozaj si myslíme, že môžeme výrazne zlepšiť eh, vlastne zisky alebo zlepšenie na úrovni jednotlivých krajín a celej EÚ v rámci eh, Európskej energetickej únie. Tam chceme eh, podporiť 3 z 5 pilierov a síce je to otázka reportingových povinností ohľadom skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov energií a takisto energetickej účinnosti v rámci Európskeho klimatického energetického palička do roku 2020. Podporujeme no, otázku výročného reportingu toho, čo členské štáty predkladajú a toho, či splňajú cieľe do roku 2020. Ďalej v rámci platformy Climate Adapt, to je platforma, ktorú e, organizujeme alebo ktorú vedieme spolu s komisiou, zameranú na adaptáciu. Je asi správne povedať, že berúc do úvahy to meniace sa klimatické prostredie, v ktorom žijeme, Nedávno sme aj zminuli, tak, začali takú štvoročnú správu ohľadom zmien a klimatických presahov na Európu a zraniteľných miest Európy. Tak tá otázka adaptácie na klimatické zmeny po Parížskej dohode má stále väčšiu pozornosť a Práve preto chceme podporovať európske inštitúcie a členské štáty prostredníctvom tohoto programu alebo tejto platformy Climate Adapt. Takisto chceme pracovať na jednom z hlavných legislatívnych dokumentov veľmi intenzívne počas tohoto roka. Mm, to je stav Eh, európskych vôd, teda správa o stave európskych vôd, tu napredujeme, najmä čo sa týka znečistenia ťažkým priemyslom. A eh, hovoríme tam aj o ekosystémových akvatických cieľoch, ktoré stále ešte nie sú splnené. Ďalej eh, tu je informačný systém pre vody Európy, ktorý vlastne má presah na politikov, ale aj na vedcov a občanov, ku ktorému vlastne ešte me, doplníme aj taký námorný komponent a ten ma vedie rovno k ďalšej odrážke, a síce, že si myslíme, že tu je stále väčšie povedomie ohľadom úlohy námorných ekosystémov a toho, akú centrálnu pozíciu zastávajú v oblasti ochrany prírodzeného kapitálu a takisto biodiverzity. A práve preto už tento rok pripravuje, sa pripravujeme na rok 2019, kde budeme mať správu o stave morského prostredia, stručne otázka biodiverzity, to súvisí kráča ruka v ruke s tou prácou, ktorá už bola urobená v oblasti habitatov a, a teda e, hniezdisk vtákov. To spájame s celkovou stratégiou pre biodiverzitu a podporujeme tu jednotlivé inštitúcie prostredníctvom našej práce v týchto oblastiach. A ešte posledný bod, ktorý som chcel povedať, to je otázka kontroly monitoringu a reportingu, ktorý bol už spravený. Tu sa snažíme prostredníctvom e, našej práce E, prispieť k tomu, aby sme znižovali bremeno e, pri monitoringu a reportingu. Zároveň chceme zabezpečiť samozrejme, aby kvalita monitoringu a reportingu, ktorá je vykonávaná, aby teda táto práca bola plne v súlade e, s požiadavkami legislatívy. Ďalej strategická oblasť 2, posudzovanie systemických oblastí a víziev. Pracujeme na téme obehového hospodárstva a účinnosti zdrojov prostredníctvom celej rady správ, ktoré pripravujeme a to e, s kľúčovými vedeckými inštitúciami v Európe, spolu s členskými štátmi a takisto aj s Eurostatom a DG Environment. Myslíme si, že je tu stále ešte pomerne veľký e, rozdiel v tom, čo treba pokryť alebo postihnúť pri budovaní obehového hospodárstva. To sme zistili aj v našej správe z minulého roka a práve túto tému sa snažíme premostiť a snažíme E, sa poskytovať informácie o tom, čo už vieme, ale zároveň o tom, čo ešte nevieme, alebo kde máme málo informácií. Otázka udržateľných tranzícií, to naozaj súvisí s tými strategickými cieľmi SDG do roku 2030 a 2050, ktoré sú zakotvené v 7. rámcovom environmentálnom programe, kde hovoríme o tom, že chceme žiť rozumne v rámci možnosti našej planéty, pracujeme na Eh, prístupe na báze energetických systémov, a to na základe eh, energetickej únie aj Parížskej dohody. A tu chceme pracovať aj na oblasti ehm, dopravnej, prepravnej agendy, kde sme práve publikovali nedávno eh, dokument smerom k udržateľným systémom mobility, ktorý súvisí aj s dekarbonizáciou ehm, dopravy, takisto v oblasti potravinárstva a polnospodárstva tu máme ďalšiu správu a potom je to otázka využívania pôdy a e, zemi, zeme, ornej pôdy. To súvisí úzko s reformou SPP a tieto analýzy ešte e, budú vytvorené. Čo sa týka rozvoja miestu, sa snažíme prispieť k amsterdamskému programu e, tak, aby sme podporili udržateľnosť v Európe. Ako už bolo spomenuté vo vystúpení predtým, Samozrejme, robíme aj naše, náš reporting na základe e, indikátorov, kde máme teda zo 7. Európskeho akčného programu pre životné prostredie, kde identifikujeme e, hlavné ciele v oblasti prírodného kapitálu, nízkouhlíková emisia a účinná e, nízkouhlíková ekonomika a znižovanie emisí a po tretie je to chránenie európskych občanov pred environmentálnymi dopadmi na ich zdravie. Čo sa týka European Environment State and Outlook, teda správa o výhľade pre európske životné prostredie, už teraz pripravujeme správu pre rok 2020. Tá bude mať dve hlavné časti. Opäť jednou bude reakcia na hlavnú oblasť implementácia európskeho aky v súlade e, s prioritami 7. akčného programu. A zároveň Chceme signalizovať tie nevyhnutné zmeny alebo prechody v kľúčových sektoroch, ktoré nám umožňujú rozsiahnuť udržateľnosť. A poslednou bodom v rámci týchto systematických alebo systémových víziev je to, že sme súčasťou Európskej iniciatívy pre biomonitoring, e, ktorú vedie e, Nemecká spolková agentúra pre ochranu životného prostredia, ktorá by mala významne prispieť e, k nášmu poznaniu toho nexusu, toho prepojenia medzi životným prostredím a zdravím z dôvodu ušetrenia času veľmi stručne v strategické oblasti 3, pani predsednička, pracujeme v rámci tzv. environmentálnej znalostnej komunitiky z DG Klima a takisto s Eurostatom a JRC, aby sme posilnili naše poznatky z oblasti životného prostredia v rámci EONETu, e Európskeho environmentálno-informačného um, reťazca alebo observatória chceme budovať kapacity v členských štátoch um, Jedna z tých kapacít, do ktorých investujeme počas posledných rokov, je Reportnet. To je vlastne taká IKT chrbtica pre nahlasovanie environmentálnych údajov. Tam sme videli obrovský nárast a expanziu tejto siete, ale ešte stále to nezvláda, trošku praská pod týmto náporom, takže to musíme inovovať a to aj v svetle otázok bezpečnosti informácií na internete. E, prispievame k agende SDG prostredníctvom e, znalostných informácií a snažíme sa tak pozornejšie analyzovať tieto faktory. Eurostat má taký indikatívnejší prístup, to je otázka e, indikácie práce a sme zodpovední aj za pozemný komponent Koperniku a takisto máme zodpovednosť aj za otázť, otázku kvality životného prostredia a ovzdušia. Čo sa týka e, európskeho susedstva, tam sme zameraní najmä na oblasť juhu, e, týka sa to európskej stratégie pre oblasť Stredomoria ktoré je kľúčové ako ekosystém pre krajiny na juhu, na otázku na otá- v oblasti krajín na východe, je to otázka UNECE a ďalších programov, kde spolupracujeme. Intenzívne spolupracujeme s krajinami Západného Balkánu v rámci takýchto typov rozvojových programov. No a na záver, ako možno viete, eh, prechádzame procesom hodnotenia a to na základe formálneho eh, regulačného eh, princípu kontroly našej účinnosti a preto budeme eh, hodnotení z oči voči piatim kritériám účinnosti, efektivity, pridanej hodnoty, relevantnosti a dopadu. A to môže viesť k potenciálnej prehodnoteniu nášho nariadenia a samozrejme eh, bude to zamerať aj aktualizáciu našich možností e, rozpočtových podmienok, e, personálnych podmienok, čo sa týka zdrojov a doplňujúcich úloh. Spomenul som, že tu máme celý rad nových úloh od roku 2013 e, v súlade s budovaním politickej oblasti. Musíme prioritizovať, aby sme dokážali, dokázali nasmerovať nevyhnutné zdroje do plnenia týchto jednotlivých programov. A teraz sa dostávame negatívnym prioritám, ktoré sú primárne spôsobené faktom, že sme v roku 2013 plánovali mať 5-percentný škrt v personále a rovnaký rozpočet. Dnes máme 10-percentný škrt v personále a znamená to, že musíme robiť zase ďalšie ťažké dilemy pri škrtaní alebo um, obmedzovaní našich aktivít. Nerobili sme to radi, Rozhodne to neodzrkadluje eh, kvalitu práce tých zamestnancov, ktorí pracovali na týchto témach, ale museli sme to urobiť, pretože jednoducho sme nemali dostatok možnosti, aby sme zabezpečili adekvátnu kvalitu. Znamenalo to najmä škrty v oblasti medzinárodnej a globálnej práce, možno v čase práve, keď potrebujeme silné vedenie v týchto témach. Po druhé, eh, škrtáme v oblasti regionálnej práce, keď hovoríme o o eh, horských dohovoroch a regionálnych moriach. A ďalšie škrty sme robili v oblasti eh, turistiky, cestovného ruchu a udržateľnosti. A zároveň sme eh, obmedzovali našu prítomnosť v busalskej oblasti, kde veľmi často, takmer každý deň, máme nejakého zamestnanca tu, ktorý tu niečo robí, má tu nejakú prácu. Jednoducho si to už nemôžeme dovoliť pracovať takto ďalej. A zároveň škrtame na celom rade ďalších e, v celom rade ďalších dôležitých tém. Jednoducho nemôžeme investovať do celého radu priorit, ak nevieme zabezpečiť kvalitu. V konečnom úsledku musíme robiť e, viac, z, sa od nás žiada, aby sme robili viac za menej peňazí. My môžeme robiť menej za menej peňazí, ale chceme dodržať tú vysokú kvalitu, ktorú sme mali predtým a to sme urobili. Ak pretože každé ďalšie škrty, budeme musieť pokračovať v diskusii s našou správnou radou a s vami o tom, či je to udržateľné. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za veľmi jasnú prezentáciu a za načrtnutie tém a problémov. Viacerí kolegovia sa hlásia o slovo, ale najprv dám slovo kontaktnej osobe s agentúrou. Pán Gebrandy. Ďakujem pani predsednička a ďakujem pán Brannings za vašu veľmi jasnú prezentáciu. Je vždy potešením, keď sem prídete. A zaslúžili by ste si o mnoho väčšie publikum, než tu dnes vidíte. No ale to je, to je iná téma. Zla, najmä preto, že EEA patrí k najdôležitejším agentúram, ktoré v Európe máme. A z tohto dôvodu Chcem začať vašim posledným bodom, kde ste veľmi vážne nadčrtli alebo nadniesli, že naozaj viac škrtov mm, ohrozí kvalitu práce. A chcel by som to trošku otočiť a povedať, že ak si myslíme, že práca environmentálnej agentúry je dôležitá, tak by sme nielen, že sa nema, teda mali vyhnúť nejakým ďalším škrtom, ale mali by sme zvýšiť rozpočet. Myslím, že e, je dosť ťažké vysvetliť, prečo environmentálna agentúra má dnes menej zamestnancov, než mala pred desiatimi rokmi, pričom spolu s členskými štátmi a komisiou e, jej dávame stále viac práce. No a ak e, teda vidíte ten medzinárodný vývoj, vidíte význam tejto agentúry, ktorý rastie. Takže je to taký zvláštny spôsob, ako zvládať dopyt, e, ktorý smeruje na EEA. A to by bola jedna z mojich otázok. Povedali ste, že musíte škrtať medzinárodnú prácu. Dnes sa konal summit G7 o energetike a nebolo žiadne finálne vyhlásenie, pretože USA zablokovali akékoľvek vyhlásenie, ktoré by obsahovalo Parížskú dohodu alebo teda znenie o energetickej transformácii. A zároveň vidíme, že USA, eh, teda agentúra EPA v USA rozpočet tejto agentúry EPA v USA sa škrtol nejakých 30-40 čiže príspevku sa bude podstatne menšia. Moja otázka teda je, že ak vy zúžite svoju medzinárodnú prácu a zároveň vidíme veľmi negatívny rozvoj aj tam, teda v USA, znamená to, že veľkí prispievateľia k medzinárodnému pokroku, teda EU a USA, eh, sú tak povedať v ohrození. Možno by ste k tomu mohli trošku viac povedať ešte. No a takisto ste spomínali proces hodnotenia, ktorý absolvujete. Nebudem opakovať, čo ste povedali, ale chcem len opäť zdôrazniť, aké je to dôležité, pretože my ako e, poslanci, e, poslanci výboru Envy, budeme tiež kontaktovaní, aby sme sa vyjadrili k práci environmentálnej agentúry. A môže byť teda významné, aby sme sa aj vy vyjadrili k tomu procesu hodnotenia. Napokon je to taký návrh e, obehová ekonomika sa stáva stále dôležitejšou témou. Máme samozrejme stav životného prostredia a prírody. E, bolo by to niečo, na čom by mohla pracovať aj EEA nejakej, na nejakej správe o obehovej ekonomike. Viem, že by to bolo opäť len nárast vašej e, práce, ale po obsahovej stránke by to mohla byť veľmi dôležitá správa. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz nám pani Dali je na zozname rečníkov. Ešte niekto? Pán Eckhout? Lieva? Dobre. Takže môžete potom zdvihnúť ruku a my si to zapíšeme. Takže pani Dali, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Brennings, že ste prišli a ďakujem za vašu prezentáciu. Musím povedať, že eh, veľmi nerada počujem e, tie vaše posledné slova, e, to, ako ste načrtli tú ťažkú finančnú situáciu environmentálnej agentúry. Ja musím to zvýrazniť, pretože čo sa mňa týka, toto je jedna z oblastí, kde by sme mali prioritizovať, ak naozaj chápeme prepojenie medzi životným prostredím a e, kvalitou života našich občanov a životným prostredím a verejným zdravím, ktoré naši občania majú a e, teda dokážu e, mať. A toto sa nedá ani len e, príliš zvýrazniť. Keď počúvam to, čo ste hovorili v tom vašom poslednom bode, ja sa zameriavam na niečo, čo spája životné prostredie a verejné zdravie, situáciu verejného zdravia našich občanov. E, vy ste to tiež náčrtli vo svojej prezentácii, keď ste hovorili o znečistení ovzdušia, o národných limitoch emisí. A hovorím to preto, že každý deň alebo každý druhý deň počujeme o rôznych štúdiách, ktoré spájajú e, situáciu znečistenia v mestách a situáciu ochorení ohrození zdravia, s ktorými sa musia teda vysporiadať občania. Najmä je tu prepojenie e, na tú konvenčne pohľadanú cestnú dopravu. Je tu štúdia z roku 2016, ktorú zverejnila EEA. Tam sa uvádza, že e, zlá kvalita ovzdušia je najväčším e, zdravotným rizikom na kontinente. A v tejto správe e, ste boli citovaní s tým, že zniženie emisí sa, teda e, zniženie emisí zlepšuje kvalitu ovzdušia v Európe, ale nedostatočne na to, aby sme sa vyhli nepriateľnému poškodeniu e, alebo vplyvu na ľudské zdravie. Mám niekoľko otázok, keďže ste hovorili aj o dekarbonizácii e, cestnej dopravy naozaj vidíte, že EÚ e, sa hýbe smerom k situácii, kde bude možná tá evolúcia elektromobilu. Pozrite sa napríklad na Norsko. Myslíte, že hýbeme sa týmto smerom k niečomu podobnému, ako sa deje v Norsku? A e, naozaj často sa uvádza, že ak sa uh, pomôže rôznym úrovňam eh, vlády, teda ak budú spolupracovať rôzne úrovne vlády, môže to pomôcť, ale čo ešte sa dá urobiť na to, aby sme naozaj videli pozitívny vplyv v tejto súvislosti? Ďakujem pekne. Pán Javor. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem aj eh, pánovi Brenexovi, že prišiel. Ako už zaznelo, je vždy veľkým potešením vymieňať si s vami názory. Súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že je znepokojujúce, čo ste povedali o možných škrtoch v rozpočtovej položke EEA. No a vzhľadom na to, a zda nie je teraz úplne najlepší čas hovoriť to, čo som ja vlastne chcel spomenúť, eh, lebo opäť je to len nejaký ďalší ďalšia práca pre vás. No a už sa to spomínalo počas predchádzajúcej e, debaty, keď ste tu boli, keď sme mali diskusiu o tých e, otázkach udržateľných cieľov, teda cieľov udržateľného rozvoja. Myslím si, že okrem ostatných tém, ktoré sa tu spomínali, vidím ešte dve dva kritické body v tvorbe environmentálnych politík v EÚ. Jednak je to riadna implementácia existujúceho nariadenia. Videli sme viackrát, že niekedy máme veľmi prísnu reguláciu v EÚ. No, pokiaľ ide o transpozíciu a implementáciu, tak či členské štáty Ehm, a kontrola zo strany orgánov, mm, tam to vyzerá úplne inak, než sme si mysleli, keď sme prijímali to nariadenie. No a potom máme hodnotenie eh, implementácie environmentálnej legislatívy. Ehm, na tom sa eh, teda podiela členské štáty. No ale otázka je, vidíte nejaký manevrovací priestor pre EEA aby sa aktivnejšie podielala na kontrole a preverovaní povedzme ako strašky, teda straškynia zmluv je komisia, nie je to úloha EEA, ale že by ste posudzovali, ako členské štáty e, vlastne naozaj implementujú legislatívu. No a ďalšia otázka, ktorú som chcel položiť, e, to je kontrola politik EÚ a finančných programov. Pretože EEA zverejňuje teda svoje vynikajúce správy, či už o správe e, životného prostredia prírody. Je tam veľmi dobrý súbor údajov v týchto témach. Ale úprimne povedané, málo vieme o tom, nakoľko efektívne sú tieto politiky a e, prostriedky vynaložené pri e, dosahovaní udržateľnosti a je niekoľko sporadických informácií k tomu, ale ako to teda vy vnímate? Je to možné pre EEA e, nielen hodnotiť ekosystémy, ale aj systémy politiky, ktoré majú chrániť ekosystém, aby sa, tak povediac, skenovala existujúca regulácia v EÚ. Thank you, Mr. Eichhout. Ďakujem, pán Eichhout. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem, pán Branix. Ja môžem sa pripojiť pred predrečníkom a povedať, že je vždy potešením, keď príjete medzi nás, ich dobre porozprávať sa v, tej, v tomto kruhu, ale všetci vieme, že väčšie problémy pri rozbiehaní dobrej politiky sa asi nevyriešia v tejto miestnosti. No a to je tak trošku aj moja otázka. Keď sa pozriete na svoj zoznam, napríklad smernica NEK. Eh, vidíte problém rozbehnúť túto legislatívu alebo politiku, ako ďaleko sme ešte vôbec od toho, že by sme sa dopracovali k čistému vzdušu v Európe. No a potom smernica o emisiách. E, vieme, aké aký náročný je ten proces, aj keď sa pozrieme na uh, tie veľké uh, spalovacie elektrárne. Členské štáty nechcú po roku 2020 žiadne národné ciele k tým udrateným cieľom. Vieme, chceme obehovú ekonomiku, vieme, aký balík momentálne v rade, takže je tu mnoho tém, a mm, to je pre mňa, teda pre mňa jedno z tých väčších otázok je, že čo môžeme urobiť, a to je otázka aj pre vás, aby sme, tak povediať, tú debatu o životnom prostredí, čo nie je len nejaké hobby pre takých zelených fanatikov, ale e, je to naozaj výzva poskytnúť čisté ovzdušie, čistú vodu, čistú budúcnosť našim deťom. No ale vidíme aj to, že nie až tak veľa členských štátov momentálne to vníma ako nejakú dôležitú kľúčovú tému aby skutočne eh, mala Európa na čom pracovať. Čiže toto vidíme ako takú mm, možno spätnú reakciu na environmentálnu politiku. Viem, že EEA má svoj IONET, má svoje národné fokálne miesta, ale ja by som teda od vás chcel počuť, že ako môžeme túto sieť využiť, aby sme zlepšili eh, debatu na národnej úrovni a v národných parlamentoch. Pretože pokiaľ tá debata o zlepšení eh, E, životného prostredia na európskej úrovni, pokiaľ tá debata neprebieha v národných parlamentoch, tak budeme mať možno množstvo nesmierne zaujímavých výmen názorov tu, ale pokrok, ktorý urobíme, bude veľmi pomalý. A ja by som sa teda naozaj, e, tak povediac, pohrábal vo vašej hlave, aby sme zistili, že ako by tá sieť sa mohla využiť, ako by sme mohli spolu s vami pracovať na zlepšení, pretože myslím si, že sme v takej fáze, kde sa musíme pozrieť na to, ako zlepšiť prácu, pretože inak e, jednoducho každoročne to len tak uzavrieme, že naozaj to ide veľmi pomaly. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. Dank u wel. Um, Meneer Bruinings, hartelijk welkom en bedankt voor... Ďakujem pekne, pán Brunings. Ďakujem za, váš na, za vašu prezentáciu. Vaša práca, práca vašho týmu mm, sa naozaj E, ani nedá predsa. Môžem sa len pripojiť predrečníkom, ktorí hovoria o tom, že potrebujete aj určitý manevrovací priestor na to, aby ste niečo podnikli. Musíme sa naozaj zaoberať touto otázkou a chcem sa pripojiť k tomu, čo povedal pán Gebrandy. v e, USA máme nového prezidenta, ktorý vníma ochranu klíny úplne inak, než jeho pred, predchodca aby som to tak jemne sformuloval. Takže to znamená, že sa musíme snažiť naozaj uh, zachovať si USA, tak povediať, na palube, pokiaľ ide o ochranu klímy a dohodu z Paríža. E, v USA boli rozhodnutia prezidenta týkajúce sa uholných elektrární, čiže tam tie zákazy sa majú zrušiť symbolicky ho sprevádzali baníci a on podpísal dekret, na základe ktorého bude teraz možné vyrábať viac energie z čierneho uhlia. To je vyhlásenie, ktorým jasne hovorí, že ide mi hlavne o zamestnanosť. Ale e, to je veľmi krátkodobá politika, neudržateľná. Klima sa otepluje a dlhodobo to ľuďom priniesie naozaj málo. Takže ako môžeme, tak povediac, zabezpečiť, aby USA ostali na našej strane? Aké kontakty máte napríklad s americkými kolegami z EPA? Ešte pán Kaputo, ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Nie, takže týmto zatváram rečnícky zoznam. Pán kaputu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A musím povedať, že s veľkým záujmom som si prečítal túto správu, ktorá bola nedávno publikovaná agentúrou ohľadom európskych, teda európskej situácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Rozhodne sme na dobrej ceste, aby sme dosiahli ciele do roku 2020, ale ešte stále nám chýba pár rokov, teda 3 roky do roku 2020 a práve preto je nevyhnutné um, pozrieť sa na to, ako rozdeľujeme tieto kapacity a zdroje, ktoré máme v oblasti znižovania uh, klimatických dopadov. Niektoré sú úplne jasné, niektoré sú takými jasnými kandidátmi na to, aby prispeli um, svojou mierou úsilia alebo svojim, svojim rozťaženia. Uh, oblasť výskumu a vývoja nových technológií môže prispieť konkrétnym výsledkom a globálnemu zníženiu emisí Ehm, to je téma, ktorá ale nebola zastúpená v, v vyhlásení členských štátov z Róme, pretože v Ríme, pretože členské štáty ehm, nedospeli v tomto smere k dohode, ale čo je veľmi dôležité je, že oblasť výskumu naznačuje ehm, možnosti ďalšieho znižovania CO2 do atmosféry. Tieto ale výskumy musia byť ešte pretavené do praxe. Ehm, čo je veľmi dôležité je, eh, je dôležité, aby sa tieto výskumy čo najskôr pretavili do oblasti politiky. Tie témy, ktoré by som ja rád ehm, presadil, sú ešte stále otázky, ktoré nie sú dostatočne dobre pochopené a jasné na našom kontinente. A síce, ehm, aby Európa neplnila svoje ciele v oblasti Parížského dohovoru len existujúcimi technológiami, ale aj na základe budúcich technológií, ktoré ešte ani nie sú e, možno úplne nasadené a ide vlastne o oblasť nového vývoja. Aké sú vaše očakávania, pán riaditeľ, v tomto smere, v tejto oblasti, lebo to môže byť veľmi dôležité najmä v kontexte budovania budúcich energetických politik do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov spomedzi členov e, výboru a teraz e, stručne odovzdám slovo našim zastupcom e, v riadecom orgáne e, agentúry. Iba pár minút. Najprv e, slovo má pán profesor Skolos. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu vystúpiť pred vami. Dovolte, aby som uviedol, že mám iba pozitívne e, vyjadrenia e, voči činnosti agentúry, e, či už ide o rozsah práce alebo rozumné riadenie tejto agentúry. Ale to, čo by som chcel viesť, do určitej miery reaguje aj na samotnú rozprávu. Táto agentúra je jedným zo zdrojov E, e, vedomosti a nielen sa spolu podelia na tvorbe vedomosti, ale i vytvára e, ju. Problém však, že tieto vedomosti nedostávajú všetci potenciálni príjemcovia, vrátanie účastníkov vzdelávacieho systému. O tom hovoril aj jeden z poslancov. Musíme si totiž uvedomiť, že e, e, váš mandát e, spočíval v tom, aby sme o tom pripomínali samotnej agentúry a s poľutovaním konštatujem, že v dôsledku škrtov nemôžeme priamo posobiť, alebo tak dobre posobiť v oblasti školstva a informovania. A ďalším obmedzujúcim faktorom je e, väzba e, na e, spoločenské výzvy, vrátanie migračnej, utečeneckej kríze a toho, čo s tým súvisí. Chcel som iba poukázať na to, pretože je možné, že budeme musieť požadovať títo zdroje v rámci viacročného programu. A E, nevidím inak e, žiadne iné možnosti. A, a zda prostredníctvom e, hodnotenia činnosti agentúry samotný mandát a význam tejto problematiky by sa mal zohľadniť vo väčšej míre. A napokon musím povedať, že stále potrebujeme viac vstupov zo strany e, Horizontu 2020 výsledkov e, e, výskumného programu, ktorý je veľmi relevantný, ale príslušné mechanizmy stále chýbajú. Takže to sú tri záležitosti, ktoré nemajú nič spoločné či už s kvalitou činnosti agentúry alebo spôsobom jej riadenia. E, ale e, tieto problémy som nastoloval e, v našom riadecom e, orgáne a neviem, či to nebudeme nutení aj opakovať do budúcne. A teraz profesor Peter Henike. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte by som v prvom rade vyjadril obdiv skvelej činnosti agentúry pod vedením Hansa Brenningsa Keďže som členom e, e, e, Redicej rady a pôsobím tu viac ako 3 roky, môžem vás ubezpečiť, že v podstate ide o skvelý prístup spolupráci v Európskej únii vrátane aj partnerských štátov ako Spojené kráľovstvo, Turecko, Švajčiarsko. Dovolte, aby som sa stručne sústredil na tému, o ktorej hovoril kolega Skolas. A E, e, pokiaľ ide o programový dokument 2013 až 2019, vnímanie životného prostredia a ochrany životného prostredia v súčasnosti sa výrazne e, odlišuje od toho, čo sme mali v období zriadenia agentúry. V súčasnosti je potrebné získať dlhodobé systémové pochopenie životného prostredia a väzieb medzi životným prostredím, e, e, e, ekologickou, obehovou, dekarbonizovanou ekonomikou. Treba pochopiť aj podstatu zmien. Napríklad ochrana životného prostredia častokrát sa vníma iba ako politika na minimalizáciu rizik. Treba si však uvedomiť, že existujú obrovské ekonomické a spoločenské príležitosti spojené s transformáciou, napríklad pri naplňaní SDG alebo záverov Parískej dohody Dlhodobá politika eh, implementácie dekarbonizácie a naplnenia SDG eh, vyžaduje eh, dodatočné komplexné informácie, aby sme mohli koncepčne riešiť potreby integrácie politiky. Mm, to sa týka aj lepšieho pochopenia podstaty politiky agentúry a potrebných zdrojov. To platí aj globálne. Eh, pokiaľ ide napríklad o spoluprácu s Čínou v environmentálnych otázkach. Túto spoluprácu treba zintenzívniť a nie eh, v poslednom eh, rade aj s prihľadnutím na politickú turbulenciu v USN. Nezabudajme, že hneď sa odporučilo e, čínskej vláde ako modelové e, riešenie, e, či už ide o činnosť samotnej agentúry alebo celkového diapazónu klimatickej politiky. Tu vyvstáva otázka, či netreba rozšíriť mandát agentúry a či netreba e, navýšiť e, e, disponibilné zdroje. Chcel by som sa pripojiť pánovi Gabrandimu a kolegovi Skoulosovi a vyjadriť podporu výboru NV, pokiaľ ide o činnosť agentúry a podporiť možné vyčlenenie dodatočných zdrojov pre túto agentúru, potom a bude môcť e, e, viac prispieť k e, úspešnej implementácii našej politiky v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Je tu aj zástupca komisie, pani Fusko. Chceli by ste sa stručne vyjadriť, alebo nie? Áno, ďakujem. Zdravím všetkých prítomných. Veľmi stručne ohľadom hodnotenia. Je tu veľký záujem zo strany vášho výboru a e, samotnej agentúry. Čiže samotný proces sa rozbehol v decembri minulého roku. E, e, s nami spolupracuje konzultant pri hodnotení agentúry a siete. Čiže v roku 2013 mali prechádzajúce hodnotenie a teraz hodnotíme obdobie do minulého roku, čiže retrospektívne úzko spolupracujem s agentúrou a informujem agentúru o e, e, súčasnej situácii. Konzultant e, získava informácie, plánujú sa konzultácie s verejnosťou, takisto rátame aj pohovory, konkrétne pohovory vrátanie s členmi tohto výboru Konzultácie by mali trvať od konca apríla až do e, leta. Potom návrh predbežnej správy pripravíme niekedy po e, lete v septembri alebo v oktobri v e, redacom orgáne. Chceme zorganizovať seminár niekedy v decembri a potom, ak všetko pôjde podľa plánu, e, začiatkom budúceho roku by sme pripravili pracovný dokument s určitými závermi ohľadom toho, čo sa e, osvedčilo. Mám na mysli tie 5 prvkov, ktoré spomenul pán rediteľ. Myslím si, že je to veľmi dôležité a na základe nášho hodnotenia Komisia môže zvážiť e, možné prehodnotenie mandátu alebo spôsob riadenia agentúry, ale pristupujeme k e, tomu na teraz veľmi otvorene a e, rátame s tým, že v rámci prebiehajúceho procesu získame všetky vstupy od všetkých zainteresovaných a potom uvidíme, čo z toho bude. Ďakujeme veľmi pekne. Je tu obrovský záujem a prejav podpory eh, činnosti eh, mm, agentúry, mm, ktorí vysoko oceňujú eh, vašu činnosť. Chceli by ste využiť túto možnosť a reagovať na to, čo tu odznelo? Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky, otázky a celkový prejav podpory. A týka sa to aj e, e, reakcie komisie. Máme e, veľmi konstruktívny vzťah s komisiou, pokiaľ ide o usmernenie nášho programu, keď ho tvoríme. Viacere z vás ste spomenuli ten dôraz, ktorý som urobil na konci vystúpenia na otázke zdrojov. Chcem ešte raz podotknúť, že viacročný e, program je e, veľmi dôležitým programom podpory e, kľúčových smerov politiky Európskej únie. Čiže to, čo stalo našou prioritou v uplynulých rokoch, sa využíva pri tvorbe programu, kde vidíme väčšie rozdiely v porovnaní s minulosťou Týka sa toho, že keď sme e, dostávali nové úlohy v minulosti, e, keď e, ešte nebolo schválené nový zročný program, nedostávali sme dodatočné vakancie, voľné pozície, teraz nie. A teraz dostávame iba ďalšie zmluvy bez dodatočných zdrojov. Čiže musíme sa veľmi snažiť, aby sme získali dodatočné zdroje na E, riešenia nových e, úloh. A tu tiež spolupracujeme s komisiou a snažíme sa predkladať presvedčivé argumenty. E, nazdávam sa, že naša agentúra sa špecializuje na vedomosti, ktoré musí byť základom politiky a preto podporujem rozumný prístup založený na presvedčenie, nie na hneve, rozčarovanie alebo iných e, emóciách. Chceme e, diskutovať racionálne. Ak chcete, aby sme e, poskytovali kvalitné výsledky, musíme racionálne vypočítať, čo na to potrebujeme. A vo veľmi obmedzenom počte prípadov sme boli úspešní. Ako hovoríme po holandsky, ale ten tuk z polevky zmizol to znamená, že teraz ďalšie škody už pôjdu po e, e, živému, po e, svalstvu a nie po zbytočnom tuku. Opakujem, že snažíme sa poskytovať kvalitné výsledky a určujeme naše priority v súlade s požiadavkami správnej rady. E, e, samozrejme, spomenuli ste viaceré oblasti, kde by sme vedeli e, pôsobiť relevantne nielen z hľadiska vedy alebo znalosti, ale s tým, aby sme poskytli podporu kľúčovým smerom európskej politiky. Ak máte ambiciozný program v oblasti obehového hospodárstva alebo v súlade s Parížskou dohodou, ak chcete mať opodstatnené informácie o prírodnom kapitále vrátane Eh, námorného prostredie, eh, mm, to znamená veľmi ambiciozný eh, vedomostný program. A mm, v oblasti prechodnej politiky musím povedať, že ak chcete mať vedomosti o transformácii, potrebujete aj určitým spôsobom transformovať aj svoje vedomosti a na to sú potrebné investície. Keď hovoríme o niektorých e, kľúčových otázkach, e, pokusil som sa e, ich nejakým spôsobom kategorizovať. Niektoré otázky sa týkali medzinárodného rozmeru, kde máme Spojené štáty, Čínu a celý svet, ktorý sa rýchlo vyvíja. V otázke Spojených štátov máme dlhosročnú tradíciu spolupráce so Spojenými štátmi. Častokrát sa to týka globálnej agendy. Vedomosti spolupracujeme s EPA. E, niekoľkokrát ročne máme telekonferenciu v otázke e, agendy a keď pán Pruet e, sa ujal funkcie, som stravil tam niekoľko dní, diskutoval som so svojimi kolegami z EPA. Veľmi radi nás privítali veľmi srdečne e, e, nás pozvali a keď sme odchádzali, nabadali nás k tomu, aby sme e, zostali v kontakte, lebo je možné, že budú nejaké problémy s vysestovaním alebo so zelenými kartami, ale v každom prípade vyzvali nás k tomu, aby sme udržovali cez transatlantický komunikačný kanál. A to aj budeme robiť. Takisto sme v kontakte s dôležitými výskumnými ustanovízniami EU e- e- e- a USA, ktoré sú najlepšie vo svete napríklad eh, akademická eh, komunita alebo novo, pokiaľ ide o atmosférické vedy, takže využívame ich, chudej sme v kontakte a stretávame sa s nimi aj eh, v rámci globálnych podujetí. Z časti to platí aj o Číne a o niektorých ďalších štátoch, ktoré prejavili obrovský záujem o našu prácu. Keď e, musím e, braniť počas verejných diskusí, e, keď musím braniť európsky projekt, pre nás a náš tým je to pomerne jednoduché Spolupracujeme s 39 eh, eh, agentúrami eh, s 28 v rámci záväznou legislatívy únie. To je viac ako akákoľvek iná organizácia vo svete USA a Kanada prakticky nevymeniajú takéto jednotné údaje o životnom prostredí. V nafte to je len zlomok toho. V v oceáne je to tiež zanedbateľné. Takže neexistuje vo svete žiadne iné miesto, kde 28 členských štátov plus ešte ďalších 11 eh, krajín, ktorých sme inšpirovali, eh, konajú podľa záväznej legislatívy. Takže sme jedinečná eh, organizácia, sieť kontaktov na našej planete, pokiaľ ide o túto agendu. A je tu obrovský záujem. Aj čínsky minister životného prostredia uznal, e, že máme veľký problém, e, e, ťažko sa získavajú spolehlivé údaje z Číny. Ako to dokážete urobiť s 28 členskými štátmi? Máme o to veľký záujem, takže vychádza to za rámec iba takého úzkeho programu. A musím sa priznať, že nie je to pre nás jednoduché, i keď e, s politovaním, konštatujem to s e, veľkým politovaním. Čo sa týka e, znečistovania e, ovzdušia alebo väzby na e, dopravu napríklad, a viaceré otázky, vo viacerých otázkach ste sa na to pýtali. Tu by som chcel ešte raz podotknúť, že ide o e, a zda najdôležitejšiu otázku e, kvalita ovzdúžia a vplyv na zdravie. Prečo tu nevidíme e, nejaký významný pokrok? A to je známa vec. Pomerne veľký počet hraničných hodnot v Európskej únii nezodpovedá požiadavkám CZO to znamená, že máme ešte e, e, určité rezervy a e, viete si predstaviť a vypočítať, aký je rozdiel medzi 460 tisíc predčasných umrtí spôsobených prekročením týchto limitov. Keby sme to prekonali, to by bol obrovský pokrok. Keď hovoríme o dekarbonizácii pozemnej dopravy, čo by znamenal e-driving, tu sme pripravili tri správy Jedna správa sa týka e, e, dopravy a životného prostredia. V decembri sme ho pripravili. Ide o prechod k e, udržateľnému systému mobility. Pripravili sme správu o e-drivingu, čo to znamená z systémového hľadiska, okrem výmeny Eh, eh, motorov, eh, mám na mysli infraštruktúru, legislatívu. Veľmi podrobne sme skúmali norský prípad, pretože v súčasnosti jeden, jedno motorové vozidlo zo štyroch je na elektrický pohon. Je to viac ako tisíc násobne viac ako v niektorých iných členských štátoch Únii. A ďalší e, problém, e, e, väzba na dopyt na elektrickú energiu. Ak všetci prejdeme na elektrické motorové vozidla, ako to ovplyvní záležitosť obnoviteľných zdrojov. Môžem vám poskytnúť detaľnejšie informácie. Pokiaľ ide o najnovšie objavy v energetických systémoch, pán Kaputo už nie je prítomný. E, ale pýtal sa na to? Naozaj potrebujeme mať systémový, dlhodobý prístup. E, hovoríme, že robíme to pre naše deti, čo je síce pravda, ale z racionálneho hľadiska e, môžeme povedať, že, e, že rok 2050 z hľadiska perspektívy to už je dnešok akákoľvek investícia do e, e, výroby elektrickej energie e, je aktuálna životnosť takýchto elektrární je viac ako 25 rokov. Chceme umrtviť naše investície do E, tradičných systémov, ktoré vydržia do roku 2030, nie do roku 2050, alebo budeme investovať do perspektívnejších e, technológií. E, do roku 2050 budeme hovoriť o tom, ako sa vyhnúť riziku zachovania karbonového hospodárstva v tradičných odvetviach a tam ide o e, miliardy, e, ktoré sa buď využijú e, perspektívne, alebo budú umrtvené. Toľko, pokiaľ ide o náš prístup k komplexnému prístupu. Pokiaľ ide o väzbu na hodnotenie, Klaudia Fuskal pomerne dobre vysvetlila náš postoj. E, e, e, jeden z hlavných problémov spočíva v tom, že úprava je 25 rokov stará. Tam sa nespomína samotný pojem klimatické zmeny a hádam by bolo dobré, aby sme sa k tomu vrátili, aby sme to prehodnotili. Viem, že je tu explicitný zámer nezbaviť sa, ne, zatvárať našu agentúru, to chápem, ale je tu e, e, zámer adaptovať našu agentúru na súčasnú a budúcu politiku na základe kritického e, posúdenia toho, čo sme robili počas uplynulých 25 rokov. Čiže toto hodnotenie je zamerané na minulosť a následné kroky e, budú vychádzať z výsledkov e, tejto kontroly a budeme e, samozrejme v rukách komisie a vo vašich rukách. Toto je logické ja som ten, kto je hodnotený, takže ja viem, že od toho budem závi- závisieť a naozaj vás vyzývam, aby ste zohrali v tomto smere aktívnu rolu, aby ste čo najaktívnejšie pomohli takémuto hodnoteniu a my radi príjmeme konštruktívnu kritiku a vstupy v celom tomto procese, takže sa na to tešíme. Bol tu celý potom rád otázok, ktoré spomínali tie eh, jednotlivé úrovne krajín a bola tu otázka, ako tieto eh, ako tieto poznatky prenášate na úroveň krajín, do parlamentných diskusí. E, v tej našej správe o výhľade pre e, budúce roky do roku 2050 e, sme boli pritomní vlastne v jednotlivých krajinách. Boli sme, boli sme, vystupovali sme pred národnými parlamentami a pred národnými politikmi a musím povedať, že v rámci mojich externých konaní a v rámci mojich skúseností vlastne s partnermi na vonok, tak tí najstarší ľudia v agentúre eh, veľmi jasne prioritizujú práve aj toto prepojenie s národnou úrovňou. Popri samozrejme tej európskej úrovne, ktorá sama o sebe je dôležitá. Máme tu formát, to nazývame návšteva krajiny a tam veľmi zdôrazňujeme to, aby sme aby sme boli v úzkom kontakte e, s národnými parlamentami alebo s národnými výbormi pre životné prostredie alebo s zástupcami e, národných e, parlamentných výborov alebo niečoho podobného. Takisto, keď ideme do jednotlivých krajín, kde robíme nejaké podujatie, tak vždy kontaktujeme ľudí v danej krajine a hovoríme im, že sme tu, po, po, pokúsme sa využiť ten čas, ktorý máme čo najúčinnejšie, je tu nejaká možnosť vystúpiť, stretnúť sa s politikmi z národných parlamentov. Takto sa snažíme robiť takisto aj cez našu sieť Eonet. A robíme posuny smerom od, toho, od tej siete, ktorá tu bola na to, aby eh, dodávala dáta na sieť ktorá má vlastne podporovať porozumenie a poznatky, ktorá môže byť následne využitá na národnej úrovni a potom ešte dopytovo, keď krajiny hovoria, že prosím, môžete nás prísť podporiť v jednotlivých témach alebo robiť nejakú, nejaké budovanie kapacity, tak my to veľmi radi spravíme, veľmi radi v tomto vidíme v ústrety. To je to isté ako v tomto parlamente, keď vás e, vy poprosíte, aby sme prišli, aby sme vám poskytli nejaké dokumenty, nejaké poznámky, podklady, tak to veľmi radi robíme. Takže prosím, e, pokúste sa vlastne povzbudiť aj ľudí v vašich krajinách a uvidíme, čo sa dá robiť. Máme v konečnom dôsledku vlastne vyčlenených pracovníkov pre každú krajinu a v tomto smere, aby, aby sme vedeli komunikovať aj s bilaterálne s krajinami. Potom tu bol celý eh, rád otázok, ktoré sa týkali ekonomiky. Pán Demesmarker hovoril o Um, o americkej fráze jobs, jobs, jobs. E, to je naozaj diskusia, ktorú ja veľmi rád vediem, vždy, keď sa znova objaví, pretože dôkazy sú také, že ambiciozne klimatické a environmentálne ciele majú jasný dopad na inovácie e, v ekonomike, na patenty, na nové investície, ktoré sú zamerané na budúcnosť, ktoré sú zamerané na tvorbu pracovných miest, ktoré sú zamerané na európsku konkurencieschopnosť. Ehm, tak to sú, tu, tu sú haldy rôznych štádí, ktoré, štúdií, pardon, ktoré jasne hovoria, ako to funguje v Európe, ale takisto ako to funguje aj v externom prostredí a navonok. Takže musím povedať, že stále som niekedy až prekvapený, ako je možné, že ľudia, ktorí si myslia, že dodržiavanie technológií 19. storočia, alebo tým, že sa budeme držať technológií 19. storočia, vytvoríme pracovné miesto do budúcnosti. No ja si dovolím povedať, že práve inováciami tvoríme ekonomiku budúcnosti, ktoré nám dajú zdravšie, spokojnejšie, šťastnejšie prostredie a vytvoríme také typy pracovných miest, ktoré aj reálne budeme chcieť v Európe mať. Ďalej, čo sa týka diskusie o životnom prostredí, um, videl som tu naozaj veľkú mieru perspektívy e, v príbe tej diskusii o nízkouhlíkovej a obehovej ekonomike. Je tu pomerne nízke povedomie E, publikum, ktoré hovorí, že všetko sa tu ekonomizuje. E, nie je tu už tam taká tá intrinzívna, in, taká vnútorná debata o výhodách toho systému samému o sebe. Ale podľa mňa je naozaj dôležité byť v sále, keď takáto diskusia prebieha, práve keď sa hovorí o ekonomike, pretože keď vás nevnímajú ako človeka, ktorý hovorí o tejto téme, tak ste na okraji pozornosti. Lebo každý si povie, že vy sa venujete rastlinkám, zvieratkám a tým ostatným veciam, ktoré robíte No a to sú tie veci, ktorým sa my venujeme, keď máme čas a keď sa ekonomike darí. Nie. My musíme hovoriť, že toto je o ekonomike budúcnosti a my chceme byť v sále, keď sa o tomto hovorí, keď diskutujeme o takejto ekonomike, keď o, diskutujeme o tom, aká je tá ekonomika budúcnosti. Keď pre nič iné, tak eh, budeme hovoriť o týchto nákladoch a benefitoch, a musíme sa venovať otázke udržateľnosti. Tieto veci musia byť absolútne um, preto do úvahy, inak to bude v nerovnováhe neexistuje jediný významnejší ekonomický e, faktor, ktorý sa ohrieva priemerne 4 stupne ročne. Takže to je naozaj veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že nikde inde nebude ľudský kapitál tak erodovaný ako práve tu. Jednoducho musíme mať prostredie, ktoré je veľmi silné, ktoré povzbudzuje celé sektory služieb a výroby. Takže musíme tam byť, keď sa o týchto veciach hovorí a diskutuje. To je veľmi dôležité. E, bola tu celá rada otázok hľadom súladu, implementácie. E, teda samozrejme uvedomujeme si otázky plnenia podmienok a implementácie, robíme monitoring a reporting, ale v, takmer v každej e, správe vám dáme zoznam krajín, zoznam sektorov, sú také štandardy, ktoré boli vytýčené, ciele, ktoré sú im vyznačené. Ukazujeme, ako ďaleko sú od plnenia týchto cieľov. A Môžeme to robiť explicitnejšie, napríklad tým, že budeme hodnotiť politiky? Áno, môžeme. Aj takáto téma je súčasťou nášho národného viacročného pracovného programu, ten nášho viacročného e, programu a diskutujeme s kolegami z DG Envy a DG Klima, ako prispieť týmto procesom. E, tam, kde sme my kreslili a kde sme my naznačili takúto líniu, a to je na základe nášho nariadenia, je, že my nemôžeme zasahovať tam, keď e, hovoríme o tom, dodávaní dát a údajov a keď hovoríme o tom, ako sa to spája s konkrétnymi politikami a um, konkrétnym sledovaním súladu. Sledovanie súladu už je kompetencia komisie. Oni využijú veľmi veľa našich dát, aby to urobili, ale my nie sme zapojení do um, hodnotenia súladu ako takého. To samozrejme tiež súvisí aj s faktom, že my sme agentúra tzv. prvej generácie. A to znamená, že to nie je súčasťou eh, nášho mandátu, ktorý by sme my mali. V súlade s revíziou monitoringu a reportingu eh, sme boli požiadaní, aby sme poskytli viac preto, aby sme mali adekvátny základ, ktorý umožní komisie konať účinnejšie. A zároveň vytvoríme ďalšie doplňujúce informácie a musím povedať, že to musí byť za nižšie náklady, než, eh, to robíme za nižšie náklady, než by to robili konzultanti čo je tiež krok, ktorý sa robí v niektorých, podľa niektorých legislatívnych postupov. Takže sme súčasťou tohoto konštruktívneho diskusného procesu z DG Envy a rozmýšľame, ako prispieť k tomuto procesu aj do budúcnosti. Myslím si, že sa mi podarilo vyjadriť k väčšine týchto otázok, ktoré tu zazneli. Ešte pánovi Kaputovi už tu nie je a Práve tu som to chcel ukončiť. A síce mu chcem povedať, že ja som skôr optimista v celom e, rade otázok, než som bol pred troma rokmi, pretože ak chápete dynamiku dlhodobých zmien, ktoré sú zásadné, tak všetci e, sme namúčení rozmýšľať v lineárnych trajektóriách. A myslím si, že sme veľmi sofistikovaní, keď zoberieme nejakú logaritmickú alebo exponenciálnu krivku. Ale keď sa pozrieme na ten prelom známych technológií, tak to e, prechádza skokovo. Je to diskontinuálny proces a myslím si, že áno, dokážeme vytvoriť také systémy urbanej dopravy a, a transportu, ktoré bude vyzerať úplne inak za veľmi krátky čas, ak chceme. Ak jasne povieme, že otázka toho hlavného um, toho hlavného termínu, ktorý máme v oblasti verejnej dopravy a že narazíme na možnosti, ktoré nám ponúka spalovací motor a zaradiť ďalšie veci, tak musíme sa postaviť voči týmto zmenám. Ani dnes už napríklad nemáme párne vlaky a napriek tomu máme veľmi výkonné vlaky, ktoré fungujú. Spalovací motor je technológia 19. storočia s 20 až 25 účinnosťou, ktorú používame vlastne, ktorý, ktorý, použív, ktorý sme používali pre cestu e, do pekárne na konci našej ulice. Je to účinný model pre prepravu v 21. storočí, no väčšina ľudí sa zhodne, že už asi nie. Otázka teda je, akú hlavnú vedúcu úlohu bude Európa zohrávať pri dizajne toho systému mobility pre 21. storočie. Máme dobrú pozíciu. Sme sme prví, čo sa týka regulatívy a legislatívneho kontextu. Nikto nemá taký, dobrý, taký dobré prostredie ako ostatní. Sme takisto v popredí pri tvorbe nových technológií. Máme najlepšie dostupné e, možnosti a kapacity e, v, na tomto kontinente, ktoré hovoria o dopravných možnostiach. Poznáme prepojenie so zdravím a chápeme to možno lepšie a hĺbšie ako ktokoľvek iný. Takže áno, môžeme to spraviť, ak chceme. Môže sa nám to podariť. A to isté platí aj pre oblasť energetiky. Nesúhlasím plne s tým, že technológie tu nie sú. Nie, nie. Väčšina technológií tu už dávno je. Takže je to skôr otázka urýchlenia a navýšenia. A zároveň je to aj o tom, že musíme poskytnúť nevyhnutné finančné a regulačné rámce, preto aby sme, sa, aby sme podporili ten, ten, ten transfer týmto smerom. Ale naša znalostná báza, to ako podporujeme tento vývoj, tým odpovedáme predovšetkým na tie konkrétne výzvy e, znečistenia vody a ovzdušie, ale musíme to prepájať práve s touto dlhodobou a systémovou agendou. A to práve súvisí e, s našimi dlhodobými politikami, či to je oblasť energetickej únie, alebo obehového hospodárstva, alebo otázka prírodného kapitálu. A to je práve to, čo sa snažíme robiť tak aby sme mali pozitívne orientovaný vývoj do budúcnosti a zároveň musíme vlastne ukazovať prstom na tie miesta, kde stále zaostávame, kde sa nám nedarí. Takže pevne verím, že som zodpovedal na väčšinu vašich otázok a samozrejme veľmi rád zodpoviem ďalšie. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Boli ste veľkou inšpiráciou pre nás všetkých, takže možno by sme mali aj my navyšiť naše aktivity. Možno by môžete byť aj člen nášho výboru do budúcnosti. A takže ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za to, že ste si našli čas e, reagovať na naše poznámky. A chcete ešte vystúpiť? Zabudol som povedať ešte. Pardon, hovorím. Pán Brojnik, zabudol som ešte jednu kľúčovú otázku s prehľadom šírenie našich eh, poznatkov, vzdelávanie a viac. Môžem ešte jednu minútu povedať k tomuto? Jedna minúta. V prvom rade. Nemáme kapacity na tvorbu vzdelávacích programov v oblasti životného prostredia. Máme dve zodpovednosti. Prvou je poskytovať informácie, ktoré môžu byť pochopené tými, ktorí sú špecializovaní na, na tieto témy. A druhá otázka presahu na výskumné inštitúcie. Robím to minimálne 12 krát ročne a zameriavam sa na ich rolu v tom, ako my môžeme vytvoriť vlastne um, typ poznatkov, ktoré potrebujeme na dlhodobú budúcnosť. Ďakujem pekne, to bolo veľmi dôležité, hovorí pani predsednička. Ďakujem eh, za vašu prítomnosť a teším sa na ďalšiu výmenu názorov s vašou agentúrou. Uh, uh, Vážení kolegovia, týmto ukončujeme program pre dnešný deň. A musím vám ešte povedať, že pre zajtrajšok začneme o pol 11. hlasovaním. Koordinátori eh, vedia, že máme ráno stretnutie koordinátorov o 9. Eh, prajem vám príjemné popoludne, príjemný podvečer. Thank you.